Yes, we'll start with point one on the... Začíname bodom 1 na programe. Vítajte všetci po dovolenke. Bolo to mimoriadne krásne leto, kedy sme si všetci oddychli, aspoň tam, kde som bola ja. Dúfam, že to tak bolo aj inde. Ďakujem, že ste prišli. Mohli by sme prijať program bez zmien? Áno, vidím, že áno, ďakujem vám. Všetky jazyky sú dnes k dispozícii, čo sa týka tlmočenia, s výnimkou chorvačtiny a galčiny od 9. do 12.30 budeme mať aj tlmočenie do posunkovej reči. Bod 3 programu schválenie zápisníc. Mohli by ste schváliť zápisnice? Áno. A začneme teda štvrtým bodom programu. Implementácia stratégie, e, európskej stratégie pre postihnutých Vidíme, kde všetci sedíte. Máte tam kartičky na vašich miestach, kde sedíte. Môžete tieto kartičky využiť na výmenu názorov, na zdvihnutie ruky s kartičkou, ak chcete mať nejakú technickú poznámku. Ak otočíte kartičku na červenú stranu, znamená to, že nerozumiete, čo rečník hovorí. A informácia by mala byť zopakovaná alebo je vysvetlená. Žltá kartička znamená, že rečník hovorí prirýchlo a musí spomaliť. A zelená kartička znamená, že je všetko v poriadku, to je proste zelená na semafore, ide sa ďalej. Ak chceme byť dobrými žiakmi, tak povediac, využívajme prosím tieto kartičky a zjednodušíme si týmto život a proces. Dávam slovo spravodajkyni pani Stevens. Nech sa páči, máte slovo. Chair, colleagues, I hope that everyone here has had a... Vážená pani predsedajúca, kolegovia, kolegyne, a ja dúfam, že ste všetci mali krásne leto, že sme sa vrátili osviežený a pripravený pracovať aj pre ľudí s postihnutím. Chcela by som zabezpečiť, aj som zabezpečila, aby toto stretnutie bolo prístupné aj pre ľudí, ktorí e, rozumejú posunkové reči, ktorí sú postihnutí a mohli sa zúčastniť postihnutí ľudia na tomto stretnutí aby sme mohli pokryť rôzne aspekty nášho procesu. Viem, že sa už opakujem, že som to hovorievala, ale ja by som bola rada, aby všetky zasadnutia výborov boli prístupné pre postihnutých ľudí. My v Európskom parlamente by sme mali byť v tomto príkladom. Čo sa týka správy, návrh správy vznikol v spolupráci s mnohými organizáciami pre postihnutých. Spolupracovali sme s Európskym fórom pre postihnutých, aby ich názory boli vypočuté a preklopené do tohto návrhu správy. E, v návrhu správy máme niekoľko kapitol. Jedna je kľúčová oblasť aktivít. Ďalšia sa týka Európskej únie a jej inštitúcií. Ďalšia sa týka e, dier v napredovaní komisie, čo ešte treba doplniť. A potom tu máme e, stratégiu pre postihnutých do roku 2030. To sú kľúčové oblasti, na ktoré by som sa rada sústredila. Potrebujeme aktívne kroky. Vytvoriť nové stratégie, nové kroky v ktorých by sme mohli aj my ponúknuť to, čo, e, čo máme, naše poznatky. Aká je definícia prístupu, sprístupnenia záležitosti pre postihnutých? Čo sa týka zamestnanosti, apelujem na členské štáty, aby sa nestávali prekážky do cesty ľudí, ktorých sú postihnutí a zároveň sa chcú zamestnať na trhu práce. Akékoľvek prázdne, právne prekážky E, tomuto stojace v ceste treba odstrániť, napríklad zákony o poručníctve. Teraz k pozmenujúcim návrhom. Dostala som zatiaľ 93. Chcem poďakovať všetkým za ich príspevky, hoci toho je naozaj dosť. A takisto rozličným organizáciám, ktoré poslali pozmenujúce návrhy, chcem poďakovať. E, pracujem na niekoľkých e, odsekoch teraz a IDF nám takisto poskytlo vstup. Do pondelka budú odobrené a tieňoví spravodajcovia a členovia postihnutých, e, skupiny postihnutých sa budú, budú sa s nimi oboznamovať. Môžete mi posielať vaše námety a ja sa teším na spoluprácu s tieňovými spravodajcami, ktorí takisto odobrili niektoré pozmenujúce návrhy a takisto EDF. Poslanci, nech sa páči, moje dvere sú pre vás otvorené. Ďakujeme pani Stevens. Teraz dostáva slovo pán Plura. Nech sa páči. Ďakujem. Helga, kolegyne, kolegovia, najskôr by som chcel Helge srdečne poďakovať a za prípravu tejto komplexnej správy v úzkej spolupráci so všetkými organizáciami pre ľudí s postihnutím. Ja viem, že rozsah správy, ktorý je obmedzený, neumožňuje spravodajkyni zohľadniť všetky obsahy a ja dúfam, že pozmeňujúce návrhy k tomu ešte prispejú. Ja sám niektoré chcem napísať chcem sa zameriavať na využívanie moderných technológií pri odstraňovaní bariér. Tiež si myslím, že Ďalej treba jej kapitolu o stratégii do roku 2030. Ja zdôrazňujem, že je mimoriadne dôležité, aby všetci, ktorých to zaujíma, spolupracovali na diagnózi, definícii cieľu a riešení. Okrem toho je nevyhnutné strategicky používať európske prostriedky tak, aby si skombinovali s národnými a súkromnými prostriedkami a tak sa zlepšila dynamika stratégie re- realizácie cieľov. Podľa mňa tá stratégia súvisí aj s inými dokumentami, hlavne s stratégiou Európa po roku 2020. Ja dúfam a teším sa na dobrú spoluprácu s tieňou, so spravodajkyňou a ďalšími tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz má slovo pani Blinkeviciute. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Chcela by som poďakovať spravodajkyni. Myslím, že sme pripravili dobrý návrh správy. Ďakujem jej aj za prípravnú prácu a stretnutia, ktoré viedli k vytvoreniu tohto návrhu správy. Zaangažovala všetkých aktérov, boli tu výmeny názorov a na základe tohto vznikla naozaj solidná štruktúra správy, na ktorej sa môžeme všetci zhodnúť. Súhlasím s názormi vyjadrenými v tejto správe aj s tým, že by sme sa mali viac zameriavať na novú stratégiu Európskej únie pre postihnutých v novom období. Vypočula som si mnohých, ktorí apelovali na komisiu, aby sa e, urobila revízia súčasnej stratégie. To sa však nestalo. Tak sa teda sústreďme na novú stratégiu. Rada by som sa s vami podelila o všeobecnú poznámku. E, zdá sa mi, že sa nevyjadrujeme veľmi razantne v znení tejto správy. Európsky parlament by mal nechať jasnejšie zaznieť svoj hlas. Mali by sme naozaj povedať razantne a náhlas aj iným inštitúciám, aj členským štátom EÚ, že si niečo prajeme, aby tak bolo, Nestačí hovoriť odporúčame, aby, tak si nás nikto nebude všímať, ak budeme používať takéto meké znenie. Rada by som povedala niekoľko slov k sprístupňovaniu, k prístupu pre postihnutých. Áno, treba zadefinovať sprístup, sprístupňovanie záležitosti pre postihnutých a malo by to fungovať naprieč politickými oblastiami. Požiadavky sa v súčasnosti vzťahujú iba na prepravu železnicou. Tam majú e, postihnutý právo na prístup do, na železnicu. Musia byť vytvorené pre nich podmienky a pri ostatných spôsoboch prepravy to ešte len bude treba urobiť. Existuje zákon o sprístupňovaní záležitosti pre postihnutých na európskej úrovni, ale ten je sklamaním. Pretože pôvodná verzia, kde sa žiadalo viac, bola neskôr e, zmekčená, pretože výbor napríklad pre výbor IMCO a ďalšie výbory sa vyjadrili proti niektorým záležitostiam. My však hovoríme, že nielen postihnutí, ale napríklad aj starší ľudia by mali mať možnosť využiť napríklad v kapitole o zamestnaní možnosť mať nárok na prístup. Odsek 6 sa týka e, vyplácania sociálnych dávok, ktoré fungujú ako odrádzajúci faktor pre zamestnanie sa. Čo mala spravodajkyňa na mysli? Mala na mysli fakt, že postihnutý, ak sa zamestná, stratí nárok na svoju sociálnu dávku? Ja myslím, že každý súhlasí s tým, že postihnutí chcú viesť nezávislý život, chcú žiť naplno a chcú aj pracovať. Ale často to nemôžu urobiť, pretože ich postihnutie nie, nie je možné, aby pracovali v prostredí, ktoré nie je prispôsobené ich postihnutiu. A tak sa uchylia k životu na sociálnych dávkach, ktoré zároveň sú, sa stanú prekážkou pri tom, aby sa zamestnali. Nemyslím si, že Európsky Parlament by mal zdôrazňovať tento konkrétny aspekt a zároveň navrhovať členským štátom EÚ, že postihnutí nepotrebujú dodatočnú asistenciu, aby boli plnoprávnymi členmi spoločnosti. Ešte niekoľko slov k zamestnaniu a k zamestna, zamestnateľnosti ľudí s postihnutím na trhu, pracovnom trhu. Ako špecificky by sa dali využiť nástroje EÚ? Na to by sme sa mali zamerať. Ďakujem vám, teším sa, že budem pracovať ďalej na tejto správe s vami. Ďakujem pekne. Dávam slovo pani Kuneve. Že pani Harkin tu nie je. Ďakujem veľmi pekne. No, čo sa týka európskej stratégie pre ľudí s postihnutím, tak myslíme, že to je veľmi pozitívne, ale ako Bohužiaľ. Mechanizmus, na kontrolu tejto politiky. To je vec, na ktorú treba poukázať. No a ako realizovať a aplikovať tieto politiky tak, aby z toho mohol profitovať každý, každý jeden občan a v každej krajine európska stratégia pre ľudí s postihnutím No, a hm, tu môžeme prijímať opatrenia na zlepšenie kvality života. Občanov máme Európsku chartu pre ľudí s postihnutím a máme aj nový systém na certifikáciu v tejto oblasti, ale existuje tu nebezpečná, nebezpečný eh, rozpor eh, Neustále sa v našich prehláseniach a deklaráciách hovorí, že treba zistiť dodržiavanie základných práv v tomto sektore, ale súčasne komisia trvá na tom, aby sa mm, sociálny rozpočet škrtal, a konkrétne aj v krajinách, ktoré momentálne sú pod dozorom. No a hlavné obete tejto ľudí sú, a hlavné obete tejto politiky sú ľudia s postihnutím. No a Európska stratégia pre ľudí s postihnutím je komplexný text a my, poslanci Európskeho parlamentu, máme možnosť vypracovať správy a predkladať stanoviská a treba zistiť, aby stratégia zodpovedala praxi. Máme dozorné mechanizmy, no a ja samozrejme môžem len súhlasiť s tým návrhom, kolegyne Stevens s obsahom správy. My predložíme niekoľko pozmeňujúcich návrhov, tak aby tie už dobré návrhy sme mohli ešte trochu zlepšiť. Thank you. Uh, I'll give the floor to... Ďakujem pekne. A slovo dostáva teraz pani Žďanoka, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Na úvod by som chcela vyjadriť podporu správy Helgi Stevens, my oceňujeme, že organizácie ľudí s postihnutím boli v prípravnej fáze konzultované. My máme prioritné oblasti v každej v tom bode, ktoré upozorňuje správa. Poprvé, čo sa týka accessibility, prístupnosti, tak že Európska únia musí stanoviť pravidlá o prístupnosti verejných priestorov a európska legislatíva tiež potrebná na to, aby všetky druhy dopravy boli prístupné okrem, samozrejme teda nad rámec železničnej dopravy. Čo sa týka participácie, my myslíme, že komisia musí veľmi pozorne monitorovať implementáciu v členských štátoch kondicionality ex ante o prechode z inštitucionálne na komunitné služby. No a táto kondicionalita musí byť zachovaná aj v ďalšom programovom období a musí byť rozšírená aj na Európsky fond pre strategické investície. K zamestnanosti myslíme, že hlavným strategickým cieľom je zvýšiť eh, mieru zamestnanosti ľudí s postihnutím na otvorenom pracovnom trhu. Komisia a všetky členské štáty musia podporovať výmenu overených postupov. Európska komisia a členské štáty by mali tiež podporovať využívanie sociálnych doložiek a zmluv v verejnom obstarávaní pre ľudí s postihnutím, čo sa týka vzdelávania a školení, aktivity novej agendy pre schopnosti a zručnosti, hlavne odporúčania o kľúčových kompetenciách, to musí zahrnúť aj ľudí s, s postihnutím. Čo sa týka sociálnej ochrany, tiež eh, teraz pracujeme na správa o minimálnej mzde. No, samozrejme sa ohľadom na problematiku ľudí sa postihnutím samozrejme tiež adekvátny minimálny príjem a systémy by mali byť prístupné aj pre ľudí s postihnutím, ktorí nemôžu pracovať. A samozrejme no, ani dostatočné nástroje a zdroje tak aj v tomto prípade musia byť eh, dostupné systémy minimálnej mzdy. Či sa týka tvrdenia spravodajkyne o jasnej definícii postihnutia, my tiež podporujeme ten názor, že je to mimoriadne potrebné. A myslíme, že len definícia, ktorá vychádza z prístupu dohovoru o ľudí s postihnutím, by sa mala aplikovať. Takže my tiež predložíme niektoré pozmeňujúce návrhy. A dúfame, že naša práca priniesie dobrý výsledok. Ďakujem pekne, pani Aga. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja ďakujem aj kolegyne Stevens eh, za jej prácu a za to, čo dnes predstavila. Rada by som hovorila o dvoch bodoch. Z tejto správy hovorí sa to o zamestnanosti a všeobecnom vzdelávaní za, zaistiť eh, zamestnanosť pre ľudí s postihnutým a všeobecnú záruku vzdelávania. To je dlhodobý proces a treba, aby získali prístup k Eh, systému vzdelávania. Ja som z Talianska a u nás je to ešte tak, že ešte sú stále stavebné bariéry a to je prvá prekažka, na ktorú deti naraz, ak chcú chodiť do školy. Eh, Zaistenie vzdelávania je veľmi dôležitá fáza, dôležitý element. A deti s postihnutím musia mať možnosť navštevovať vôbec školu. Tým všetko začína tento dlhý proces možné výjsť z domu, použiť eh, hromadnú dopravu, cestu do školy. Ide tu skutočne o eh, základné práva a ich zaistenie. Skladá sa to z rôznych eh, fáz a etap. Treba zaist- začať tou prvou fázou. A u nás sme ešte veľmi vzdialení od zaistenia všetkých etap. No a ja mám teraz obavy z toho, že ho sa hovorí o perspektívach eh, nenadchádzajúcich 30 rokov, takže narodia sa deti a pokiaľ nebudú chodiť do školy a eh, na univerzity stále budú mať problémy, nebudú mať prístup do škôl. Eh, ďalej pracovný trh. Tam je ten problém akútny. Samozrejme existujú pekné modely s 100% integráciou ale ľudia s postihnutím ľudia s postihnutím sa aktívne integrujú, ale je to veľmi umelé, je ťažké v práce na svete to zrealizovať celoplošne. Existujú virtuálne modely, no my sa to mu divíme, pretože pýtame sa, či aj v praxi to tak vyzerá. Existujú skutočne situácie, E, kde ľudia s postihnutým sú integrovaní a dokonca sami môžu štruktúrovať svoje aktivity. Chýba tu stratégia, chýba konkrétna vôľa odstrániť a prekonať všetky prekážky, ktoré stoja v ceste. Neustále sa hovorí o svete ľudí s postihnutím a svete ľudí, ktorí považujeme za normálnych ešte stále je tu rozdelenie týchto dvoch svetov. Ešte stále veľmi výrazné. No a nedarí sa nám odstraňovať mentálne bariéry a bohužiaľ stále je to tak, že stále narážame na materiálne hmatateľné bariéry, pokiaľ máme bariéry v hlavách. Musíme nájsť spoločnú reč Nemôžeme zdôrazňovať len rozdiely. Jedna realita, nedá sa povedať niečo, ešte jedno, niečo horšie. No, sa dostali problematické miesta. 50, 100 rokov zameškali a preto potrebujeme efektívne, naliehavé opatrenia, potrebujeme konkrétne opatrenia. A len tak eh, sa posunieme ďalej. To budeme môcť prestať hovoriť, eh, alebo len hovoriť o postihnutiach, pretože to bude mm, bežná záležitosť, ktorá bude bežnou súčasťou nášho sveta, s ktorou sa úplne normálne môžeme vyrovnávať a nebude treba nič riešiť, pretože jediné, čo budeme musieť urobiť, je odstrániť eh, bariéry, ktoré obmedzujú normalitu. Pani Alan, nech sa páči, ďakujem pekne, pani predsednička. No k tejto téme, ktorá je skutočne veľmi rozsiahla a kde práca ide rôznymi smermi, a eh, treba objasniť a eh, niekoľko vecí na úvod. Jedna vec, ktorá už bola zdôraznená, a to je definícia postihnutia spravodajkyňa. Hovorí v bode 7. E, je to deficit fungovania e, alebo to postihnutie e, subjektívne, no už treba uznať, že my sme všetci nejak handicapovaní v nejakej oblasti, či už sa telesne alebo duševne. No a Ďalšia vec, ktorá je, ehm, neustále sa opakuje v tejto témi, a to je obchádzanie s, s, postihnut, e, s ľuďmi s postihnutým e, a ich diskriminácia, no, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, uznať, že sme všetci eh, rozdielni. Treba zaistiť dobrú akceptáciu eh, ľudí s postihnutím, no a treba povedať, eh, že hľadať riešenia pre ľudí s postihnutím, no a tak ako povedala pani Agea, treba odstrániť technické mm, bariéry a všetky iné druhy bariér. No, úlohou členských štátov je zajistiť rovnaké podmienky, no a má svoje miesto v, pri dôstojnom, alebo v zaistení dôstojného života pre ľudí s postihnutím. Ďalšia vec, ďalší problematický bod, a to je vzdelávanie, školenie a zamestnávanie. Bod 15, potrebujeme definíciu, nemôžeme žiadať od zamestnancov, aby zachádzali vždy veľmi ďaleko v nejakej kompenzácii. Ľudí sú postihnutým. Problém je v tom, že veľmi často ľudia s postihnutím aj ťažko postihnutím môžu pracovať, pracovať aj na čiastočný úvezok. Tam je kríza, kríza má vplyv na e, systém, postihnutí nemôžu pracovať aj e, vôbec. Európa musí pomôcť, ak má zohrávať nejakú úlohu ďalšia vec, E, to sú veľké problémy e, rodičov e, s postihnutými alebo handicapovanými deťmi. Čo robíte, keď sú deti úplne malé, keď chodia do školy, alebo si hľadajú zamestnanie. Ďalej, ako zaistiť dobrú sociálnu ochranu. Oni často horšie podmienky, pretože majú nižší plat v porovnaní s ostatnými. No a ďalej tiež ako zaistíte dôchodok ľudí s postihnutým. To je všetko. Toto všetko sú body, ku ktorým predložíme pozmeňujúce návrhy. Ďakujeme spravodajkyni, že sa zaoberá takouto komplikovanou témou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Pirinsky. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Na úvod by som rád úprimne privítal cieľ tejto správy E, tak ako ho uviedla spravodajkyňa, konkrétne mm, odložiť názor parlamentu k stratégii a reagovať na e, správu pokroku, ktorú vydala komisia. No a súčasne dať hľada stratégiu 2030 po vypršaní platnosti tejto stratégie alebo aktuálnej stratégie. No a po tretie, detálny pohľad do nedostatkov, záverečných eh, pripomienok eh, správy Európskej únie a správou o pokroku Európskej komisie. No a ja myslím, že táto správa ukazuje na to, že dohovor je prvá medzinárodná dohoda o ľudských právach, ktorú ratifikovala Európska únia. Takže to dá veľký význam a relevantnosť tomu, čo parlament hovorí o situácii vo svetle týchto dôležitých záväzkov, ktoré prijali Európsk- členské štáty Európskej únie a Európska únia. No a ďalej som spomenul rád dva alebo tri body, Jeden súvisí s tým, o čom sa teraz aj hovorilo, a to je otázka zamestnanosti. A ja súhlasím s vyjadrenými názormi, že táto téma mohla pomôcť, alebo by sa aj zišlo viac konkrétnych a, a konkrétnych návrhov, ktoré by mohol parlament predložiť. Napríklad podpora sociálnych podnikov, sociálne podniky, ktoré zamestnávali ľudí s rôznym typom postihnutia. Často to nie je len otázka toho, že sa našlo niečo pre neho mohli robiť, ale tieto podnik, v týchto podnikoch ľudia často nachádzajú zmysluplné zamestnanie, poskytujú služby a tovary, ktoré majú hodnotu na trhu, po ktorých je dopyt, ako napríklad niektoré detské výrobky. No a v týchto podmienkach tie, panuje tiež mikroklíma, že ľudia majú pocit, že niekam patria a že sú užitoční v spoločnosti. No ja môžem povedať, že v Bulharsku je dlhá tradícia takýchto sociálnych podnikov, tých, ktorí sú nepočujúci, alebo zrakovo postihnutí. Má to tiež alebo spoločnosť tiež oceňuje, oceňuje spoločnosť ich príspevok. No a myslím, že to všeobecnejšie by sa dalo povedať aj niečo k accesibilite prístupnosti, a prístupe k vzdelávaniu a tak ďalej. Potrebe prioritizovať aj verejné investície, riešenie týchto záväzkov, pretože všeobecný posun k využívaniu finančných nástrojov týchto projektov nie je veľmi povzbudivý. No a na záver, pani predsednička, súhlasím s alebo niektorých kolegov, ako pani Blinkevičute, že parlament by to mal, by sa mal vyjadrovať jasnejšie k tým rozdielom, ktoré existujú medzi tým, čo je potrebné a čo je stanovené v dohovore a súčasnou situáciou. No a ešte jedna vec, jasná povinnosť. Komisia aj bola, bola aktívnejšia, konkrétnejšia voči členským štátom. Tak, aby sme riešili situáciu, ktorú eh, kolegovia spomenuli ako znepokojivú a ktorá sa zatiaľ nejako nezlepšuje. Ďakujem pekne, pán Funtulíz je ďalší. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Návrh uznesenia parlamentu a tiež správa našej kolegyne pani Stevens pokrýva celú škálu opatrení v rámci európskej stratégie. Ak členské štáty sa však nezaviažú uplatňovať to v praxi, to, o čom tu um, rokujeme a čo schválime, tak to bude len papier, ktorý sa dostane do šuflíka a nenaplní sa to v praxi. Kroky ktoré sa popisujú v správe pani Stevens. Tam sa hovorí o deťoch, o rodičoch, detí s postihnutím. Rodina, ktorá má dieťa s postihnutím, tým veľmi trpí, má to vplyv na ich eh, kvalitu života, tá je obmedzená, tiež majú obmedzenú možnosť podielať sa na pracovnom živote, na spoločenskom živote. Je naozaj um, veľmi pokrytecké, ak predkladáme návrhy na úrovni Európskej únie. Potom trojka neustále um, presadzuje znižovanie sociálnych dávok a to má jasný dopad aj na ľudí s postihnutím a to sa týka najmä krajín, ktoré sú výrazne postihnuté hospodárskou krízou ako Grécko, moja krajina. Máme dokonca členov vlády, ktorí spolupracujú s komisiou a snažia sa presadzovať tieto opatrenia, škrtania a znižovania sociálnych dávok. Tiež sa hovorí o zdaňovaní príjmov ľudí s postihnutím, tiež v verných službách sú obmedzenia v sektore dopravy. Musíme ešte prijať mnoho krokov, aby sme naplnili v praxi to, čo by malo v skutočnosti byť úplne samozrejme. Ďakujeme. Pán Funtulis. Ďalej dávam slovo späť pani spravodajkyni. Pani Stevens, nech sa páči. Ak si želáte reagovať stručne na to, čo kolegovia uviedli v diskusii. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať všetkým 8 riečníkom za vyjadrenie ich názorov k tejto mojej správe. Chcem sa poďakovať kolegom za podporu a teším sa na pozmeňovacie návrhy kolegov ktoré dúfam zašlo v hojnom počte. Niekoľko reakcií, viacerí kolegovia sa pýtali na konkrétne zameranie na novú stratégiu o ľudí, ľuďoch s postihnutím. Ja sa na to zameriavam konkrétne, ale bola by som rada, keby sme nezabudali na to, že tento návrh sa týka plnenia a implementácie aktuálnej stratégie o postihnutí. Na toto sa zameriavam o mnoho viac a musím sa na to zameriavať. Snažím sa teda orientovať aj na obe tieto faktory, teda jednak na aktuálne plnenie, ale snažím sa pozerať aj do budúcna. Čo sa týka požiadaviek aj silnejších formulácií, to veľmi rada podporím, ale musíme dodržiavať naše kompetencie. Musíme teda dosiahnuť správnu rovnováhu z hľadiska Európskeho aktu prístupnosti súhlasím s kolegami v tom, čo povedali a ja dúfam, že sa nám podarí naďalej presadzovať tento akt je to však mimo rozsahu pôsobnosti tejto mojej správy. Máte však prehľad o mojich stanoviskách a pokúsim sa zlepšiť Európsky akt prístupnosti. Mm, som totiž presvedčená, že bol príliš zredukovaný a dúfam, že sa nám podarí ešte stihnúť eh, presadiť isté zmeny. Musíme sa teda venovať eh, snahe zahrnúť všetky sektorov vrátane sektora dopravy. Eh, uvidíme, ako sa to podarí. tá pasca sociálnych dávok, um, a konkrétne mám na mysli to, že tu v Belgicku, ak osoba s postihnutím poberá uh, dávky, ktoré súvisia s týmto postihnutím a potom uh, si nájdu zamestnanie, tak prichádzajú tieto dávky, ak to zamestnanie, dajme tomu, už nebude k dispozícii, je veľmi ťažké vrátiť sa späť k týmto dávkám a získať ich späť. Teda ľudia v podstate eh, necítia motiváciu hľadať si zamestnanie, pretože sa boja, že stratia tieto sociálne dávky. Ehm, zaujímalo by ma, či aj v iných členských štátoch existujú takéto alebo podobné prekážky. Teda systém sociálnych dávok musí lepšie fungovať, musí byť lepšie prepojený aj s možnosťou zamestnať sa, aby nebolo automaticky riziko straty týchto dávok po tom, čo sa nájde zamestnanie. Čo sa týka definícií, súhlasí, že definície postihnutia musia byť jasnejšie. Ja sa pozerám konkrétne na Európsky dohovor ako jeden zo zdrojov. Napríklad Európsky akt o prístupnosti. Na Margóne sa kolegovia už vyjadrili, že je potrebné, aby bol reštriktívnejšie. Keď sa však pozeráme na dohovor OSN, tam sú definície mnoho širšie. Možno niektorí kolegovia nepoznajú význam dostatočne širokých definícií Dáme tomu v prípade ľudí obmedzených eh, duševných eh, psychických možností, pochopenia a tak podobne. V každom prípade teším sa na spoluprácu s kolegami v tomto smere aj naďalej. Ďakujeme. Teraz by som dala slovo pánovi Migliosovi za komisiu. Chceli by ste aj vy niečo dodať stručne? Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som sa len poďakovať spravodajkyni za jej správu, ktorú využijeme pri vyhodnocovaní aktuálnej stratégie a tiež pri vypracovaní nových stratégií do budúcna. Tiež by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto rozpravy. Zatiaľ nemáme k tomu žiadne ďalšie vyjadrenia. You, uh, time... Ďakujeme pekne. Čo sa týka časového uh, harmonogramu, lehota na pozmeňovacie návrhy je stanovená na 6. septembra na poludnie Ďalej, preskúmanie pozmeňacích návrhov prebehne 28. septembra. Hlasovanie o výbore pre zamestnanosť je naplánované 19. októbra a v pléne sa to očakáva v novembri tohto roka. Ďakujem pekne všetkým. Prechádzame k ďalšiemu bodu o niečo skôr, než bolo pôvodne naplánované, ale napriek tomu navrhujem, aby sme naozaj pristúpili k bodu 5 už e, v tomto okamihu. Ide o test proporčnosti pred prijatím novej regulácie povolaní. Dávam hneď slovo pani spravodajkyni. Nech sa páči, pani Paloma López Bermecho má slovo. Muchas gracias, presidenta. Y espero que todos hayan pasado un buen periodo de descanso. Ďakujem pekne. Verím, že všetci kolegovia sa vrátili oddychnutí po eh, letnej dovolenke. Čo sa týka proporčnosti, je to jedna z hlavných zásad európskej legislatívy. Proporčnosť je požiadavkou, ak chceme, aby legislatíva dodržiavala slobody a práva Európanov a tiež, aby boli v platnosti správne nastavené pravidlá. Je paradoxné, že tento návrh, eh, o ktorom tu hovoríme, sa odchyluje od tejto zásady proporčnosti. Existujú záväzné kontroly ex ante v prípade akýchkoľvek nových regulovaných eh, povolaní, ktoré sa navrhujú nejako to nesúvisí so spoluprácou s dialogom medzi komisiou a členskými štátmi. Teda zavádzanie tohto nového testu nejako nezníži počty sťažností na Margo TEU. Chceme však zaistiť jasnosť hľadiska e, slobody pohybu a tiež týchto regulovaných povolaní. Chceme teda zaistiť rovnováhu medzi dôkazovým bremenom na úrovni komisie a členských štátov. Existujú právne pochybnosti v tomto návrhu. Regulovanie povolanie, v zmysle v kompetencii členských štátov, akékoľvek zmeny by mali prebiehať až po dôkladnej úvahe musíme zohľadniť subsidiaritu a tiež e, musíme zohľadniť plnenie aký v tejto oblasti. Konkrétne formy ochrany, konkrétnych povolení v sektore e, zdravotníctva a povolení v všeobecnom záujme, to musí byť obsahom ustanovení, tak aby bolo možné vyhodnotiť prínos týchto povolaní. a V tomto smere ešte existujú isté šedé zóny, čo sa týka štandardov. Eh, sú obrovské možnosti veci zlepšiť v tejto fáze, tak aby bolo všetko plne v súlade s cieľmi a aby sa vychádzalo zo skutočnej situácie v praxi. Chceme zohľadniť obe strany sociálneho dialógu a chceme preskúmať, aké prekážky existujú v uznávaní, povolaní, kvalifikácii alebo v poskytovaní niektorých služieb v členských štátoch. Avšak z týchto dôvodov nemáme k dispozícii skutočné nástroje na preverenie. Preto chcem navrhnúť výboru, aby sme na, zamietli tento návrh a aby sme nadalej pracovali na iných frontoch, aby sme mali zaistený voľný pohyb na európskom trhu. Thank you. Uh, eh, Madam Jašľoviaka is not here. Please, the floor is yours. Pani Jazlowiecka nie je prítomná, ospravedlňuje sa. Ja by som ju chcela ospravedlniť a prečítam jej vyjadrenie. Vieme, nie. Test proporčnosti je jedným z krokov v stratégii jednotného druhu, aby sme zlepšili prístup jednotlivým zástupcom povolaní a naša skupina PP by chcela pribytať tento návrh žiaľ Spravodajkyňa navrhuje stiahnuť tento návrh, zamietnúť ho. Naša skupina EPP takýto návrh nemôže podporiť. Nemôže podporiť toto stanovisko, predložíme v tomto zmysle aj pozmeňujúce návrhy. Návrh komisie má za cieľ prehlbenie vnútorného trhu so službami, tak aby mali v budúcnosti pozitívne vplyvy na zamestnanosť a aby zlepšili prístup k rôznym povoleniam v Európskej únii. Hlavným cieľom tohto návrhu je posilniť vyhodnotovanie členských štátov predtým, než sa schvália nové pravidlá, tak aby sa preverilo, či nové formy regulácií povolaní plnia stanovené ciele a či nevytvárajú neželateľné a neželené účinky. Tento návrh nie je v rozpore s legislatívnymi procesami členských štátov a v našom hodnotení sme dospeli k záveru, že je v súlade s zásadou subsidiarity. Ešte stále sa ponechávajú právomoci členským štátom na rozdiel od toho, čo sa uvádza v návrhu stanoviska spravodajkyne. Zo skúseností vieme, že doposiaľ bolo vždy veľmi zložité porovnávať eh, mieru propočnosti na úrovni členských štátov vo vypracovaní eh, nariadenia o ochrane niektorých chránených povoleniach. Preto kodifikácia týchto rozhodnutí v legislatívnych dokumentoch bola jediným spôsobom, ako zajistiť transparentnosť komparatibilitu a tiež ďalšie aspekty tohto testu proporčnosti. EPP sa domnieva, že návrh komisie je veľmi cenný a splní svoj cieľ po tom, čo sa upraví e, zodpovedne a rozumne. Z pohľadu nášho výboru je dôležité zajistiť, aby tento návrh nemal negatívne dopady na zamestnanosť a naopak, aby pomohol vytvárať pracovné miesta aby zjednodušil prístup pre e, zástupcov niektorých povolení najprv pre mladých pracujúcich komisia. Odhaduje, že tento návrh môže vytvoriť až 700 tisíc nových pracovných miest v Európskej únii a môže zvýšiť produktivitu o 5 Faktom je, že prístup k niektorým povolaniam je veľmi zložitý, najmä pre mladých ľudí žiaľ. Je to veľmi často výsledkom protekcionizmu a má to negatívne dopady najmä na miestnych pracovníkov proporčnejšia legislatíva a regulácia tiež zaistí voľný pohyb pracovníkov a tiež e, pomôže napraviť nedostatky vysokozručných pracovníkov, odborníkov. Preto sa naše pozornosť návrhy budú týkať práve zlepšovania zamestnateľnosti, zvyšovania právomocí, emancipácie pracujúcich, ako aj zlepšenia prístup k informáciám aj v rámci konzultačného procesu. Naša skupina EPP sa teší na plodnú spoluprácu s ostatnými politickými skupinami a tiež budem hľadať konštruktívne riešenia spoločnými silami. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Kozlovská Rejveš, ktorá nahrádza pani Jaslovieckú. Pani Gentile, ste pripravení na to slova, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa s vami podeliť aj niekoľko stanovisk k tomuto návrhu a tiež vyjadrím isté obavy, ktoré takto v súvislosti máme. Predovšetkým, čo sa týka úlohy nášho výboru pre zamestnanosť, je to oblasť, ktorá má priamy dopad na otázky zamestnanosti, na regulované povolania a myslím si, že je riziko, že to príliš prenecháme iným výborom ktoré sa o to zaujímajú. Myslím si, že tieto ostatné výbory by mali o mnoho viac zohľadňovať naše stanoviska. Myslím si, že náš výbor musí zvážiť, ako by mohol byť dynamickejšou súčasťou v rokovaniach. Nemali by sme len pritakávať na návrhy komisie. Práve naopak, mali by sme sa snažiť o rovnováhu medzi E, potrebou regulácie trhu a na druhej strane zohľadením všetkých um, okolností, čo sa týka kompetencií, obsahu a tiež by sme mali vychádzať z veľmi pozorne zvážených rozhodnutí, aby sme vytvorili rovnaké pravidlá pre všetkých aj vo fáze vzdelávania v členských štátoch v Európe musíme podporovať mobilitu a pracovníkov. Myslím si, že to znamená, že musíme tieto otázky dostatočne zvážiť. Čo sa týka ochrany kvality služieb, aj to je dôležité zohľadniť. Musíme tiež e, zohľadniť príslušné vzdelávacie kurzy, ktoré pripravujú pracovníkov na konkrétne povolania. Myslím, že prosím pozmeňovacích návrhov sa budeme musieť snažiť ovplyvniť tie diskusie, ktoré budú prebiehať. Veľmi rada sa vypočujem stanoviska ostatných kolegov. Veľmi rada by som pochopila, ako by sme mohli stanoviť e, isté jasné ukazovatele v našich návrhoch Tiež musíme e, sa snažiť o čo najväčšie zjednodušenie, musíme zahrnúť aj sociálnych partnerov a toto všetko by malo byť súčasťou Európy, ktorá bude prístupná všetkým. Nemôžeme zastaviť e, dejinný vývoj tým, že budeme schváľovať legislatívu, ktorá podľa mňa je v rozpore s rozhodnutiami, ktoré by mal príjmať parlament aj komisia. Ďakujem pekne, pán Bašír je ďalší. Vážený, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, chcem poďakovať spravodajkyni za GUE na tejto téme. Skromne verím, že potrebujeme zabezpečiť, aby regulácia profesí eh, bola proporčná, aby nevznikali bremená, ktoré nie sú nevyhnutné aby kvalifikovaní profesionáli mohli bez týchto bremien a prekážok pracovať v EÚ. Profesie v EÚ musia plniť 6000 tisíc rozličných e, regulácií, predpisov a podobne. A milióny ľudí potrebujú isté povolenie, nejakú autorizáciu, Okrem toho, že majú diplom, majú potvrdenie o tom, že môžu vykonávať svoju prácu. Výskumy takisto odhadujú, že naprieč EÚ 700 tisíc pracovných miest by mohlo vzniknúť, ak by sa zlepšil regulačný rámec. Rád by som poďakoval spravodajkyni za jej veľmi dobrú prácu a v mojich pozmeňujúcich návrhoch sa takisto vyjadrím k tejto téme. Ďakujem. Ďakujem vám. Ešte zástupcovia za ALDE. Máme tu niekoho? Nevidím. Nikoho za ALDE. A teda slovo dostane pani Canoka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Stanovisko zelených k tejto kontroverznej téme je také, že sa zvolil nesprávny nástroj, aby sa vyriešil skutočný, reálny problém. Je to problém prístupu k regulovaným profesiám. Ja osobne zastupujem krajinu, kde moji krajania hľadajú prácu v iných členských štátoch EÚ a je to pre nich skutočný problém. Prečo vnímame tento nástroj ako nesprávny? Problém je v tom, že tu máme smernicu 2005 lomeno 2006 ktorá reguluje e, kvalifikácie profesionálov, ale problém je, že táto smernica nie je plne implementovaná. Ak by sa táto smernica implementovala, vyriešilo by to problém. A je to hlavný nástroj, ktorý by mala vyriešiť komisia. Máme problém s tlmočením do francúzštiny, pýta sa pani predsedajúca. Mohol by sa niekto na to pozrieť? there is a problem and they are working on it, so hope... Na tomto probléme a jeho odstránenie sa pracuje. Dúfajme, že čoskoro dostaneme aj francúzsku verziu tlmočenia do uši. Môžem teraz pokračovať? Víta sa pani Ždanoka. Tlmočenie do francúzštiny už funguje? Áno, v poriadku. Pani Ždanoka, nech sa páči, máte slovo. Pokračujte. Takže Myslíme si, že prístup e, komisie je v protiklade so sociálnou Európou. Naša skupina veľmi podporuje sociálnu Európu a nie trhom e, odnecované preteky až na dno to nie je žiadne riešenie. Preto je to pre nás kontroverzná téma. Pre nás je hlavným sociálna Európa. Ešte raz chcem počiarknúť, že komisia by mala dať správnu odpoveď na tento problém. A preto e, zamietame Odmietame takýto prístup, ktorý sa zvolil spravodajkyňou. Myslíme si, že veci nesmú zostať nezmenené a nemyslíme si ani, že by tento problém neexistoval. Tento problém existuje, tento problém treba vziať do úvahy, riešenie treba nájsť, ale predovšetkým treba využiť a plne implementovať existujúce nástroje, konkrétne smernicu pre profesionálne kvalifikácie. Ďakujem. Ešte stále za skupinu liberálov tu nie je žiadny predstaviteľ. Zastupuje tu niekto skupinu EFDD? Nie. V takom prípade dostáva slovo pani Mara Bizoto za skupinu ENF, alebo je tu niekto iný? Nie, pani Bizoto? Nie, nemáme tu nikoho za ENF. Pán Martin? Chceli by sme ospravedlniť pani Bizoto za neprítomnosť. OK. E, v poriadku. Komisia, chceli by ste sa vyjadriť? Je tu pán Martin Fron. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani e, predsedajúca. Ďakujem pekne všetkým kolegom, ktorí vyjadrili záujem o prácu na tomto návrhu. Na základe vstupov od poslancov by som rád trošku vysvetlil kontext tejto téme prečo nebola smernica plne implementovaná a na čo by sme sa mali teraz sústrediť. Smernica o kvalifikáciách je smernica, ktorá zabezpečuje uznávanie profesí. Bola revidovaná v roku 2014 a v rámci tejto revízie Európsky parlament a Rada spoluzákonodarcovia uviedli článok 59, ktorý zavezuje členské štáty revidovať existujúce právne normy. Prečo tento článok bol uvedený? Pretože zákonodárca, komisia, súhlasí s tým, že je problém s regulovaním, ktorý znemožňuje prístup k niektorým profesiám pre mladých profesionálov a treba chrániť aj verejný záujem. E, tento počin bol pred dvoma, troma rokmi. Ukončili sme ho a teraz sa o tom diskutuje. Proces indikoval množstvo problémov na úrovni členských štátov EÚ, aj keď komisia poskytla usmernenia, existujú značné problémy pri aplikovaní kritéria proporčnosti, ktorý, e, ktoré toto kritérium vyvinul Európsky súdny dvor. Posúdenia, ktoré mali členské štáty vyvinúť v tomto počine revízie, kontroly neboli celkom jasné, ani dôsledky toho, aké bariéry predstavujú regulácie, aký prístup pre mladých, e, ktorí práve skončili školu, existuje pre isté profesie. Preto je rozpor medzi tým, čo my navrhujeme, čo máte na stole. Jedna časť, zásadná nová časť smernice o kvalifikáciách, ktoré sme implementovali členskými štátmi a ktorá funguje v praxi, odhaľuje problémy, ktoré sú aj v iných dokumentoch. A takisto sú tu návrhy k testu proporčnosti, ktoré sme vyvinuli. Prečo je tomu tak? Dva dôvody. Ako som povedal, členské štáty napriek usmerneniam komisie majú významné ťažkosti pri aplikovaní kritérií, ktoré vyvinul súd veľmi často dostávame, dostávame stiažnosti alebo otázky od členských, od členských štátov, ktoré neposúdili, nerevidovali e, to, čo reguluje všetky profesie. Záverom, nemali by sme možno požiadať členské štáty EU ex post, aj keď táto, toto nariadenie už existuje? Predtým, než sa príjme nové nariadenie, aby predsa len revidovali to, čo existuje v praxi? Samozrejme, že členské štáty sa vždy e, sa pokúšajú skontrolovať, či potrebujú novú legislatívu, ale veľmi často sa nekombinuje takéto cvičenie, takýto počin s tým, čo navrhol súdny dvor. Preto máme smernicu a kritéria, Máme tu procedurálne zábezpeky na to, aby členské štáty naozaj posudzovali aj proporčnosť. Ale zatiaľ výsledok tohto počinu nemáme. Členské štáty to majú vo svojej kompetencii, tak ako sa tu správne na to poukázalo. A európske zmluvy im ukladajú určité povinnosti, aj teda proporčnosť preskúmať vo verejnom záujme a toto nariadenie musí byť v súlade s cieľmi. Pri mnohých prípadoch sme sa pokúšali riešiť túto diskrepanciu. Väčšinou ide o case law, na základe ktorého súdny dvor vyvinul kritéria a na základe týchto kritérií by si mali členské štáty posúdiť svoju legislatívu pokúšame sa zlepšiť smernicu o kvalifikáciách. Naozaj sa e, domnievame, že by to mohlo takto fungovať. A proporčnosť, možno predtým, než sa príjme nejaká nová legislatíva, členské štáty by si za predpokladu, že budú mať dostatočné zdroje, mali preskúmať, ako funguje stará legislatíva, pretože to bude oveľa lepšie urobiť to ex ante ako ex, ex post. Toto nariadenie by sa malo stať proporčnejším, malo by byť lepším nariadením. Členské štáty by sa mali e, venovať tomu, čo je možné zlepšiť. Prekažky, ktoré stále vnímame, nemôžu len tak sami od seba zmiznúť. Treba nad tým pracovať. Máme mnoho sťažností. Na základe implementácie smernice mladí profesionáli ešte stále čelia naozaj veľkým prekážkam, ak sa chcú dostať na trh práce. Nedávny prípad, ktorý sme riešili, e, španielský automechanik, ktorý sa pokúšal stať automechanikom v Nemecku, trvalo mu to viac ako rok a potreboval právnika, aby vôbec bol schopný sa prepracovať cez eh, proces. A nie to, nebolo to preto, že by Nemecko plne neimplementovalo smernicu, ale bol tam spôsob, akým sa úrady stavali k tejto veci. Možno to bolo až eh, také nemotorné z ich strany, ale tento automechanik musel zaplatiť za to cenu ľudia majú problém, aby ich profesie boli uznané v iných členských štátoch EÚ. Myslím si, že keby sa nám podarilo zlepšiť tieto veci, tak by sa mladí profesionáli ľahšie dostávali na trh práce, veci by boli vyváženejšie a cieľa by mali byť splnené. Toto je náš cieľ, nič viac, nič menej. Nejde tu o to, že by bolo menej predpisov, že by sme sa vydali na s trhovým silám. Nie ide len o to, aby sme zabezpečili, že členské štáty predtým, než príjmú nové nariadenie, novú právnu normu, posúdili tie, ktoré majú v príslušnom rezorte na základe toho, čo vydal súdny dvor. Toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem vám. Teraz dostane slovo pán Jambon. Kalvej Šambon, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, chcem sa dvakrát ospravedlniť. Prišiel som neskoro. To je tá zmena, ten šok z raja do práce ale naozaj sa všetkým za to veľmi ospravedlňujem. A druhé ospravedlnenie, kolega Selimovič bohužiaľ nemohol prísť na toto posudzovanie návrhu správy. Ehm, prečítam za ňoho stručnú správu, ktorú poslal. Určite budem stručný. Pán Salimovič chce poďakovať spravodajkyni pani Lope Bermecho za jej dôvodovú správu, ale aj keď pán Selimovič úplne, bohužiaľ, úplne ne, nesúhlasí. Za pána Salimoviča si dovolím vyjadriť to, že nesúhlasí s predloženým návrhom. Podľa neho je to porušenie princípu proporčnosti a subsidiarity. Právne, právny základ je v článku 46 53 a 63. A Európska únia má právo zasahovať do právnej úpravy e, kvalifikácií. Pán Salimovič chce si vyjasniť, že test proporčnosti nie je pokusom e, urobiť právne úpravy profesí na úrovni únie. Nie je to pokus určovať úroveň ochrany vo verejnom záujme pre niektoré profesie alebo predpisovať to niektorým inštitúciám. Je to príležitosť pre otvorenú a úprimnú diskusiu o nových alebo zmenených ustanoveniach pre regulované profesie. V tomto kontexte pán Selimovič by chcel podčiarknúť, prečo sa takýto text bude veľmi potrebovať v Európskej únii sú jednotlivé profesie veľmi rozlične regulované a má to negatívny dopad na vnútorný trh a mobilitu pracujúcich. Preto by pán Salimovič chcel potvrdiť jeho ochotu po prvé v rozsahu pôsobnosti vysvetliť aktivity služieb, ktoré zachádzajú za profesie v rámci tomu, ako sa tomu k tomu vyjadruje smernica o profesných kvalifikáciách. A po druhé, analýzu proporčnosti, analýzu existujúcich nariadení a pravidiel, pretože tieto zmeny, ktoré sa tu navrhujú, sú zásadné. A ďalej, preskúmať kumulatívne účinky takéhoto nového eh, legislatívneho rámca a takisto preskúmať právne povinnosti. Pán Salimovič chce počiarknúť, že predloží pozmenujúce návrhy v zmysle toho, čo tu odznelo. Ďakuje celému svojmu týmu, aj priateľke Palome za to, že sa snaží vytvoriť e, takú úniu, aká by bola najlepšia pre Európu. Ďakujeme EFDD. Laura Agea, ste, máte za AFDD e niečo, čo dodať? Nie? Tak teda dostane slovo pani Bermechov. Odznelo tu mnoho poznámok. Nie, nie, Thomas Mann najprv. Najprv Thomas Mann. Ďakujem pekne. Mhm, čo komisia mhm, mhm, hovorí, že chceme dávať odporúčanie eh, členským štátom, eh, s tým súhlasím, ale odporúčanie eh, znamená, že členské štáty musia mať vlastné kompetencie a nemôžeme sa ním miesať. No ale je tu zásadné nedorozumenie pri mnohých aktivitách Európskej komisie v minulosti. Bola vždy jedna vec jasná. Mobilita, mobilita, mobilita. Znie to výborne, ale realita je trochu iná. My chceme, aby kvalita v členských štátoch kvalifikácií a školení vzdelávania nebola zredukovaná. To je veľký rozdiel, keď napríklad v Nemecku výučný list komisia kritizuje, tak je to nesprávne. Takže chceme dosiahnuť, aby sme mali kvalifikácie, aby eh, si mali eh, riadne vzdelanie. A toho sa nevzdáme. Tak je to odporúčanie, dobre, súhlasím, no zastupca komisie to povedal, nechceme dereguláciu, nechceme prílišnú reguláciu, to musí zostať členským štátom. Vystúpenie liberálov bolo jasné, členským štátom nesmieme brániť mať nejaké mechanizmy. Komisia neustále hovorí, že sú to ochranné mechanizmy. Ja môžem povedať na to len toľko, že sú to mechanizmy, by bola zachovaná kvalita. A tieto sa rozdelí, to musíme upozorňovať Môže to byť stratégia bránenie tomu, aby sa dostatní dostávali na pracovný trh, ale je to stratégia na zabezpečenie kvality. To súvisí s tým, nechceme len veľa pracovných miest, chceme, aby to boli aj kvalitné pracovné miesta, chceme, aby mali dobré podmienky vďaka svojej kvalifikácii. Takže ja preto predložím isté pozmeňujúce návrhy, aby táto diskusia pokračovala. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Mann. Uh... Ďakujem pekne, Mann, pán Mann. A to znamená, že teraz sa môžeme dať slovo pani Bermecho, aby to zhrnula. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne eh, za vaše príspevky podporujem. Na úvod by som chcel zdôrazniť, že ten test ex ante nevyrieši problém, e, ktorý nám komisia predkladá. Naopak je to proti tejto pozícii. Ja si myslím, že si musíme uvedomiť, ako to vyzerá s balíčkom služieb, ich celku, predovšetkým preto, že komisia tu zdôrazňuje prekážky realizácii v oblasti vnútorného trhu, namiesto toho mala harmonizovať rámce vzdelávania, vlasti kvalifikácie a dospieť k lepšej kooperácii a harmonizácii. Dôrazne, že tu ide o právo členských štátov regulovať svoj pracovný trh na základe zásady všeobecného záujmu, to znamená zaistenie verejných služieb, za bezpečnosť spotrebiteľov, A tento návrh komisie práve tieto veci ohrozuje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Časový harmonogram pre test proporcionality lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov 7. september 12.00. Hlasovať na výbore sa bude 6. novembra hlasovanie vo výbore IMKO 20. až 21. novembra. No a vidíme, že hm, stále nám 30 minút, pokiaľ by sme nemali začas budom 6 programov. boj proti nerovnosti. Samozrejme, pán López, vy ste tu. Sú tu ostatní, ktorí si, si radi vypočuli váš úvod, tu zatiaľ nie sú a preto ja navrhujem, aby sme začali o 10.50 presne a to chápem tak, že o túto rozpravu je veľký záujem, takže prosím, prídite všetci o 10.50. Ďakujem pekne.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 Okay, friends, uh, although we are still few members present here, uh, we have to stick to the timetable. Uh, Takže budeme pokračovať, pretože musíme dodržať časový harmonogram. Bod 6 nášho programu boj proti nerovnostiam ako podpora tvorbe pracovných miest a zamestnanosti. No a slovo dostane náš spravodajca, Pán Javier López, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, je to druhá diskusia k tejto správe v parlamente. Parlament má jednu zo zásad práve vytvárať pracovné príležitosti. My sme dostali 400 pozmeňujúcich návrhov na ktorých sme pracovali veľmi intenzívne behom leta. Rád by som vás uistil, že som zahrnul všetky vaše príspevky a v najbližších týždňoch budeme ešte zlepšovať a zapracovať nové pohľady a bude určite nevyhnutné v parlamente dospieť k dohode, že schválili takú správu, ako je táto s touto témou. Rád by som sa s vami podelil 6 rôznych kritérií, s ktorými sme sa stretli, ktoré mám, o ktorých by som rád hovoril v nadchádzajúcich týždňoch. Tam som tiež zapracoval niektoré tieto návrhy, tieto vaše návrhy, ktoré som dostal za prvé. Myslíme, že je nesmierne dôležité udržať e, cieľ správy. No a my chceme vyslať správu z európskej úrovne, že nerovnosť je mimoriadne dôležitá. Musíme si uvedomovať jej negatívne dopady. Aj pre ekonomický rast a treba bojovať proti nerovnosti a to musí zostať jeden z cieľov politík Európskej únie. To je vlastne názov správy. táto úloha bola už zahrnutá do cieľov Európskej únie. Musíme tiež zohľadniť všetky štatistické údaje, ktoré boli zhromažďované v priebehu minulých rokov, ktoré sa týkali recesie a existuje viacero akademických štúdií o nerovnosti a dopadoch v jednotlivých štátoch. Okrem toho existujú štúdie a správy ktoré vypracovali agentúry Európskej únie. Tiež máme zástupcov akademickej úrovne, ktorí sa zaoberali štúdiom tejto správy. Takže máme empirické skúsenosti, ktoré zahrnú, zahrňame do našej správy. Po druhé, je potrebné na európskej inštitucionálnej úrovni zohľadniť mnohé aspekty, ktoré sú spojené s touto správou a hlavne sú to dve veci. Po prvé, kroky, aby sme už pred zo strany Európskej komisie máme tu e, zároku pre zamestnanosť mladých, tu je sformulované ďalšie ciele, sociálnej agendy a Európska komisia pri jeho posledných semestroch chcela zaviesť tiež lepší dialog so zahrnutím zástupcov, zamestnancov komisie, eh, alebo teda komisia to žiada od jednotlivých členských štátov, nielenže dospel sa konsenzu na Európskej komisii, ale tiež v Európskom parlamente sme vypracovali viaceré stanoviska, ktoré sa týkajú sociálnej Európy. Eh, tieto stanoviska môžeme tiež zahrnúť do našej správy. Po štvrté, táto správa má za cieľ identifikovať problémy a dôsledky nerovnosti, ale cieľom je tiež nájsť takú formu, ako hľadať nové politiky, boj proti nerovnosti. Treba sa zamýšľať tiež nad vhodnými nástrojmi. Pre mňa je dôležité skutočne až do hĺbky diskutovať, čo môžeme urobiť na zachovanie troch zásad, ktoré správa má ako boj proti nerovnosti. Za prvé, ako budeme definovať nerovnosť a sociálnu nerovnosť v oblasti makroekonomickej, to sa týka európskeho semestra. Za druhé, ako vytvoriť nejaký sociálny prach, sociálnu politiku na európskej úrovni a aký typ nástrojov na to máme a akým spôsobom to chceme robiť. Európska komisia to chce robiť a po tretie, aké doporučenia vypracovať na to, aby sme zo sociálnych štátov robili štáty, ktoré sa budú prispôsobovať novým hospodárskym a sociálnym výzvam, ktoré zažívame v posledných rokoch eh, s tým cieľom, aby zajistiť lepšie, efektívnejšie prerozdeľovanie a neskôr budeme detálne diskutovať o možných nástrojoch. Piatým prvkom je rozpoznáte, akým spôsobom má dopad na nerovnosť. A tu máme tri otázky, ktoré my vidíme či dobre na základe empirických skúseností nazbieraných za posledné roky, e, zmeny na trhu práce, globalizácia, medzinárodný obchod, ako sa tu rozdeľujú zisky a samozrejme tiež dopad robotizácie na sociálnu oblasť. Je isté, že na tieto veci máme rôzne názory, ale myslím, že je nevyhnutné, aby sme sa priblížili vzťahu, ktorý existuje medzi prerozdeľovaním a vznikom nerovnosti. No a posledným šiestým prvkom, a už sa blížim k záveru, je pokračovať pri definovaní zraniteľných skupín, ktoré existujú v rámci nerovnosti. Máme sociálnu nerovnosť, ale už o tom hovoríme aj ale že máme hlavne tri zraniteľné skupiny, ktorých sa týka nerovnosť. Máme rodovú nerovnosť, takže tady bojuje Európsky parlament eh, cez to svojich stanovisk posledných 10 ročia už. Ďalej je tu nerovnosť eh, medzi generáciami a Európsky parlament eh, veľmi intenzívne pracuje na riešení problému, ktorá sa týka chudoby detí alebo nezamestnanosti mladých, čo súvisí hlavne s touto nerovnosťou medzi generáciami. Na tom pracuje Európska komisia. Na tretie je to nerovnosť v oblasti, kde máme zraniteľnú skupinu osôb so zdravotným postihnutím. Ja myslím, že v definícii týchto troch zraniteľných skupín môžeme dospieť k dohode Dúfam, že sa nám podarí zlepšiť ten text, tak aby sme vyslali významné posolstvo z Európskeho parlamentu a z európskej úrovne. Ďakujem za tento úvod. Adam Koša tu nie je. Nahrádza ho niekto z skupiny EPP? Nie? Tak prejdeme k Helge Stevens. Máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, goedemorgen iedereen. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tak ako aj spravodajca, a ja som presvedčený, presvedčená o tom, že čia rovnosť by mala byť európskou prioritou. Nerovnosť sa týka nás všetkých a sústredí sa na ekonomický rast a zamestnanosť to nechceme, aby netrpeli. Boj proti nerovnosti je náročná otázka. Ja by som sa aj rada venovala s spravodajcom kolegami na výmenu názor. Ak mi dovolíte, tak vysvetlím niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložila. Poprvé, hm, si nemyslím, že odpovedou na nerovnosť by bolo čoraz viac európskych politík v návrhu textu sa žiada o riešenie nezamestnanosti na európskej úrovni, ako aj smernica o tehotných ženách, rovnako smernica a, pre tých, ktorí sa starajú o príslušníkov rodiny. Tu by som mohla pokračovať. Subsidiarita a princíp proporcionality nie sú detaily, ktoré sa dajú odsunúť bokom, keď to niekomu vyhovuje. Toto sú základné princípy európskej demokracie, e, ktoré existujú z veľmi dôležitých dôvodov. Aj členské štáty a sociálna jednota dôležitá z hľadiska e, medzených zdrojov bude možné starať sa vlastných občanov a preto občania budú sa vzdialovať od Európy a cítiť sa odsudzený. A to samozrejme nemôže byť cieľom. Len hovoriť o subsidiarite to nie je len technická alebo právna záležitosť. Je to vec, ktorú potrebujú všetky členské štáty a musia udržiavať, dodržiavať. A sa tom hovorí dlhšie. Po druhé, rada by som zdôraznila, že netypické formy práce nie sú synonymom e, zneužívania, samozrejme proti zneužívaniu musíme postupovať a nemôžeme vytvárať chudobných pracujúcich, ale práca na čiastočný úvezok musí byť alternatívou k nezamestnanosti a tí, ktorí sú nedostatočne za, zastúpení, musia byť pozbudení, aby sa zúčastňovali trhu práce. Flexibilita môže ísť a musí ísť, musí byť spojená s vytváraním nových príležitostí pretože ľuďom príležitosti spolu so silnou sociálnou sieťou v prípade potreby. Po tretie, hovorí sa často o výsledkoch a alternácie. Namiesto toho, aby sme to videli ako hrozbu, tak musíme zanalizovať, aký dopad by to mala na oblasti, kde by bola tá automatizácia úplná alebo čiastočná. Nemôže to viesť nejakým eh, politikám, len mm, reakciám. My musíme vydať vlastnú stratégiu a posilniť uh, tie dôležité schopnosti a zručnosti, ktoré si žiada pracovný trh, celoživotné vzdelávanie musí tiež zvyšovať Uh, kompetencie a reagovať na nedostatok kompetencií a schopností na pracovnom trhu. Kolegyne, kolegovia, na záver, tak všeobecne by som chcela v tejto správe eh, vyzvať na to, aby sme hľadali správne riešenia na podporu tvorby pracovných miest a dobré podnikateľské prostredie. Treba zaistiť, aby naša správa bola vyvážená. Ja sa teším na spoluprácu so spravodajcom a všetkými ostatnými. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz sa dostane pán Kalve Šambón. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ešte raz. Pani predsednička. No, budem pokračovať ja, samozrejme po španielsky, pretože kolega a priateľ, spravodajca hovorí jazykom Cervantesa. Ja som rád, že sa púšťame do tejto témy a snažíme sa detálne zanalizovať nerovnosti v našom parlamente. Je to jediný vážny indikátor, ktorý zanecháva kríza a dôležité je, že sa teraz zaroberáme dôsledkami a dopadmi je nepochybné, autor ma pozná, že ja bojujem neustále proti nerovnosti. A ja ďakujem všetkým, hlavne pánu spravodajcovi, za ten základ, ktorý poskytol ako vynikajúci začiatok našej práci k tým šiestim bodom, ktoré tu vymenoval. Súhlasím s tými troma, prvým, štvrtým a piatým mnohých ohľadoch. A čo sa týka šiestého, nevadí mi to, ale moje pozmeňujúce návrhy sa budú snažiť zahrnúť určitú koncepciu, o ktorej sa domnievam, že by mala byť zapracovaná. Myslím, že to nebude ťažké nájsť kompromis. Treba sa dohodnúť na tom, o akých nerovnostiach budeme hovoriť. Aké nerovnosti? Celá, a teda úplne jasne, Hovoríme o nerovnostiach medzi jednotlivcami, rodinami. Tiež e, ekonomické nerovnosti, rôzne iné druhy nerovnosti spoločnosti, ktoré sa snažíme ostrániť už celé 10 ročia a rozdiely v rodovom zastúpení, taktiež medzi generáciami, veková diskriminácia a podobne. My vnímame ako hrozbu nášmu európskemu ekonomickému modelu e, to, že je čoraz hlbšia nerovnosť medzi spoločenskými vrstvami v našich krajinách. Ehm, Koheznosť, aspoň minimálnej miere, musí byť eh, zaručená. Celkom by ste sa v niektorých veciach a zhodneme. To, je, to, že to je jedna vec. Ďalej po druhé, tento text z hľadiska jeho priorít a cieľov nie je boj proti chudobe, ako taký. Tomu sa venujeme totiž na iných miestach. V niektorých spoločnostiach neexistuje chudoba, ale stále je tam veľká miera nerovnosti v spoločnosti. Niektorí sú veľmi chudobní. Aj toto narúša teda náš ekonomický model. E, musíme sa snažiť e, mm, nájsť riešenia. Myslím si, že musíme vychádzať e, z jednej spoločnej veci. Moje pozorňovacie návrhy sa nebudú týkať iba pracovného trhu ani sociálnej politiky. Trh práce totiž je jeden zo mnohých pilierov hospodárskej politiky keď hovoríme o nerovnosti, o štruktúrnej nerovnosti, musíme zohľadniť aspekty infraštruktúry. To sa týka konkrétnych eh, ekonomických eh, politických prístupov a teórií. V tomto smere teda predložím pozmývacie návrhy a dúfam, že všetci ich eh, podporia. Musíme získať väčšiu mieru aktivizmu aby sme aj v strednodobom meradle dokázali potláčať nerovnosť spoločnosti. Musíme sa snažiť aj o strednodobé hľadisko, totiž to zatiaľ nie je pokryté v našom prístupe. Teda ide o daňové otázky, otázky redistribúcie. Toto je naozaj mimoriadne dôležité, ale sektorálne politiky, taktiež ekologické aspekty, energetické aspekty, aj toto všetko E, musí byť toho súčasťou, dajme tomu, ak sociálne bývanie bude o mnoho horšie vybavené z hľadiska, dajme tomu, e, izolácie, znamená to, že e, teplná izolácia nie je dostatočná a v dôsledku toho sú mnoho vyššie náklady na vykurovanie. Aj toto všetko sa musí zohľadniť a súvisí to priamo s politikou životného prostredia, a ďalej obchodné aspekty, sektorálne a tak ďalej. Možno by som ešte dodala, že musíme šíriť aj osvetu o nerovnosti. Musíme sa však tiež snažiť znižovať nerovnosť spoločnosti. V plnej miere tu súhlasím s pánom Lópezom. Viacero ukazovateľov pokrýva percentuálne podiely obyvateľstva v jednotlivých vrstvách, aby toto všetko bolo zohľadnené v semestri, tak aby sme mali predľať o tom, že sa ciele plnia, aby boli naozaj záväzné. Členské štáty a rada musia sa zamerať na niektoré konkrétne eh, politické rozhodnutia, ktoré súvisia s nerovnosťou, tak ako tomu bolo pred 10 ročím v kontexte finančnej krízy. Toľko by som doplnil k návrhom kolegu. Chcel by som e, upustiť e, od ideológie, od sentimentalizmu. Musíme sa venovať e, ekonomickým stránkám, ktoré vždy majú aj sociálne dopady. Tiež je potrebné zaistiť, aby existovalo právo na minimálnu európsku mzdu napriek subsidiarite Tiež musíme zaistiť ostranenie rozdielov v mzdách, ktoré vyplývajú z rodovej príslušnosti, z veku a tak ďalej. Takže chystá sa revízia, úprava, ale musíme predovšetkým zaviesť pozitívny daňový systém, systém prerozdeľovania spoločnosti a rôzne ďalšie rámcové politiky, ktoré sa týkajú nerovnosti, aby bola zaistená veľká kohézia. Už to v podstate je súčasťou európskeho sociálneho modelu, ale vidíme v súčasnosti čoraz väčšiu nerovnosť v spoločnosti. Myslím, že je to akutnejší problém v niektorých členských štátoch ako v iných, to je pravda. Aj toto sa bude musieť v správe uviesť. E, musíme totiž presadzovať európsku solidaritu. Niektoré členské štáty sú chudobnejšie, Musia sa vyčlenovať väčšie prostriedky do týchto krajín, aby sa dostavil pozitívny efekt. Myslím, že zatiaľ z mojej strany stačí. Správa je to veľmi zaujímavá. Som si istý, že sa dopracujeme k dohode. Chcel by som sa ešte raz poďakovať spravodajcovi. Thank you. Mr. Silikio. Hi. Ďakujeme Žiaľ, máme problém s tlmočníckými kanálmi, nefunguje technika tlmočenia. ospravedlňujú sa tlmočníci. Išlo o technický problém so zariadením. Úvodné slova rečníka sa nepadarilo pretlmočiť z dôvodu technických problémov. Už ale zdá sa všetko funguje. Is it possible for you to put your words in a short version in English, perhaps? is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 vidíme, aké sociálne nerovnosti vznikajú. Parlamenta sa už vyjadril k tejto téme tiež k boju proti chudobe, až donedávna parlament v podstate obhajoval memoranda a politiku úspor. A to narušilo fungovanie sociálneho štátu a spôsobovalo to ešte prehlbovanie nerovnosti v spoločnosti, myslím si, že je dobré, že sa v správe spomína aj štúdia Eurofoundu k téme zamestnávania a tiež nerovnosti, e, ktoré existujú v Európe. Nerovnosti sa e, výrazne prehlbili v rokoch 2008 až 2014, najmä v južných krajinách, v Španielsku, v Portugalsku a na Cypre Toľko teda k správe e, teraz parlamentu. Domnievame sa, že táto správa je vynikajúca, e, pokrýva mm, tie správne aspekty, uberá sa správnym smerom. Chcel by som vyzdvihnúť najmä prácu kolegu Lópeza, Viaceré správy už dokázali, že európsky semester neplní stanovené ciele. A tiež e, sa z týchto štúdií ukazuje, že sa musí nechať voľný priebeh e, všetkým silám spoločnosti, nielen trhovým silám. A tiež je potrebné, aby sa presadili aspoň minimálne normy prístupu k sociálnemu zabezpečeniu, k zdravotnému zabezpečeniu, k zdravotnej starostlivosti a tiež k dobrým službám v jednotlivých krajinách. E, to je naozaj e, e, nevyhnutné a teraz sa to už konečne uznáva. A tiež odporúčania Medzinárodnej organizácie práce. Ešte by som chcel spomenúť, že vo väčšine rozpočtových plánov sa vychádza z tej logiky. Vychádza sa z toho, že konkurencia je najlepším nástrojom na vytváranie pracovných miest a na boj proti nerovnosti, ale my s tým nesúhlasíme. Nesmieme totiž zabúdať, že uh, slobodná hospodárska súťaž, politika úspor, memorandá v podstate poháňajú nárast nezamestnanosti a preto musíme sociálny štát eh, podporovať, musíme eh, presadzovať dôstojné pracovné miesta, dlhodobé investície, aby sme oživili ekonomiku v Európe, tak aby sme mali stabilné pracovné miesta a tiež sociálne práva. Toto je najlepší spôsob, ako potláčať nerovnosti spoločnosti. Ďakujeme pekne. Pani Ždanoka je ďalšia. Ďakujem. Ja nahrádzam moju kolegyňu Moniku Vana. Požiadala ma, aby som v jej mene uviedla, že naša skupina plne podporuje túto správu. Domnievame sa, že je dôležité, aby inštitúcie členské štáty prijali kroky na boj proti nerovnostiam v spoločnosti. Pozmeňovacie návrhy kolegyne Vany majú za cieľ posilnenie a doplnenie správy v nastavených dimenziách. Poprvé, zavedenie konceptu investícií. To zatiaľ v správe chýba. Kolegyňa Vana navrhuje pozmeňujúce návrhy, aby sa presadzovali investície do sociálnej ochrany. Ďalej E, služby, vytváranie kvalitných pracovných miest, dlhodobé vzdelávanie, tiež egalitárny systém vzdelávania, ako inkluzívny systém vzdelávania, ďalej po druhé. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčovaniu je nevyhnutný, aby sme zaistili spravodlivejšiu a rovnejšiu spoločnosť. Je potrebné zaručiť e, to v celom životnom cykli. Nemo, nemôže sa to orientovať iba na chudí. Teda začína sa od detí, mladých ľudí a musí sa to týkať eh, všetkých vekových skupín až k tým najstarším. Takže posilnenie medzi eh, rovnosti, nediskriminácie na základe rodovej príslušnosti, ďalej eh, etnické príslušnosti, postihnutia sexuálneho sexuálnej orientácie a náboženského presvedčenia a podobne. Kolegyňa Bana navrhuje konkrétne nástroje boja proti diskriminácii, proti e, konkrétnym druhom diskriminácie na pracovisku, taktiež aby sa znižovali rozdiely v dôchodkoch, aby sa vytvorili formy pôžičiek v dôchodkových systémoch, aby sa e, zaviedli individualizované systémy zdaňovania a sociálnych dávok ďalej, aby sa posilnila um, otázka zdaňovania, aby sa zaviedol progresívny systém, aby sa zlepšili možnosti distribúcie takto získaných príjmov, aby sa bojovalo efektívnejšie proti unikaniu eh, daňovej povinnosti a taktiež eh, neplateniu daní, taktiež eh, aby sa znižovala extrémna chudoba, ako napríklad bezdomovectvo, pretože nerovnosť v spoločnosti a znižovanie extrémnych foriem chudoby na zájomúzko súvisia. Preto kolegyňa Vana navrhuje podporu investícií do bývania, aby sa zlepšil prístup k zamestnaniu, taktiež zdravotnej starostlivosti a podobne. A ešte po šiesté, to sa týka lepšieho využívania existujúcich nástrojov a procesov snahy bojovať proti nerovnosti, využívanie ECIF a EFSI, využívanie európskeho semestra, tiež zvýšenie minimálnej mzdy na patričnú výšku priemernej mzdy v členských štátoch a tiež, aby sa pracovala rámcová smernica v tejto oblasti. A ďalej je Európsky systém poistenia nezamestnanosti, záväzky do roka 2020 a znižovať chudobu v kontexte agendy do roka 2030 pre udržateľný rozvoj a ešte v neposlednom rade posilnenie dialógu o sociálnych témach. Toľko teda základné pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhuje kolegyňa Monika Vana v mene našej skupiny. Ďakujem pekne. Ešte stále máme štyroch rečníkov prihlásených na zozname. Čakáme, ako viete, na príchod našich hostí o 11.30. Ak by ste však dokázali vystúpiť stručne, mohli by sme to absolvovať ešte predtým, než prídu hostia. Ak sa to nepodarí, tak e, to budeme nechať až e, na záver schôdze. Teraz nasleduje pani Laura Agia. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem aj kolegovi Lópezovi za jeho e, správu. Je pravda, že žijeme v historických časoch, keď je nerovnosť v spoločnosti e, je čoraz významnejším fenoménom. Podľa dostupných správ vieme, že v súčasnosti 8 jednotlivcov má rovnaký majetok ako 3,5 miliardy ľudí na Zemeguli. Toto je um, zhruba vystihnutie toho, čo sa deje, keď sa pozrieme na obrovskú dimenziu 500 tisíc obyvateľov je podrobne rovňou chudoby, pardon, teda spomedzi tých 500 miliónov obyvateľov Európy je príliš vysoké percento ľudí, ktorí žijú pod hranicou chudoby. Je potrebné nájsť efektívne nástroje na boj proti nerovnosti. V skutočnosti e, sa musíme zamerať na skutočné príčiny. E, ekonomická politika, hospodárska politika, ktorú Únia presadzuje už niekoľko rokov, a to výrazne poškodzuje nielen občanov ktorí sa museli vysporiadať aj s negatívnymi dôsledkami krízy, ale tiež e, to postihuje celý kontinent. Stá tisíce firiem uzatvárajú svoje prevádzky, milióny občanov prichádza v živobytie a trend je taký, že vzniká obrovská priepas nerovnosti A to vidíme vo všetkých členských štátoch. V čase globalizácie počúvame, že sú potrebné obchodné dohody, že všetko sa musí eh, redukovať, eh, zefektívňovať, eh, že sa údajne nezohľadňujú dostatočne potreby trhu a v štruktúry našich firiem vieme veľmi dobre, že tieto hospodárske a menové politiky v skutočnosti vytvárajú a ešte prehlbujú E, skutočné príčiny, ktoré stoja za nerovnosťou spoločnosti. Zásadnými princípmi musia byť naše rozhodnutie na potlačenie tejto nerovnosti v spoločnosti. Mali by sme prijať opatrenia na zmiernenie tejto záťaže, ale musíme sa odvážiť venom od skutočným príčinám. Je potrebné venovať sa aj tiež téme absolútnej chudoby, v ktorej žijú milióny občanov našich členských štátov. Tiež musíme hovoriť o zárukách pre deti a tiež o minimálnych eh, výškach miest, ktoré budú zaručené v Európe ešte stále. Vidíme, že niektorí nie sú ochotní porovnávať eh, dopady takýchto e, pokusov o nápravu. A tiež mzdové záruky. Nie je totiž možné devalvovať menu a preto sa musia devalvovať mzdy. Neustále sa podkopávajú práva pracujúcich a to má za následok nezamestnanosť, pretože e, sa nevytvárajú dostatočne efektívne nové pracovné miesta. Musíme si teda položiť otázku, či chceme sa zaoberať len symptomami alebo aj koreňom chudoby. Pán Martin, nech sa páči. Veľmi stručne. Ospravedlňujem ešte raz pani Bizoto, ale môžem vám predsa len povedať, že ak súhlasíme s tým, čo tvrdí pán López, eh, tak eh, môžem zároveň povedať, že sme proti návrhom Um, ktoré sa tu predkladajú. Myslíme si, že výsledky uh, politik Európskej únie, ktoré sa presadzujú už celé 10 ročia, sa teraz ukazujú uh, v praxi. V našich pozmeňacích návrhoch sme o niečo striktnejší než uh, niektoré ďalšie, ktorí vystúpili v diskusii. Hovoril som naozaj veľmi stručne. Ste spokojní? Veľmi pekne za to ďakujeme. Teraz dostáva slovo ďalší rečník. Ďalšia rečnička. E, ďakujem pekne za slovo. Veľmi pekne ďakujeme. Naozaj potrebujeme využiť ten správny nástroj. Treba trvať na tom, že sú rovnaké príležitosti Niektoré krajiny robia veci dobre, iné lepšie. Sú obrovské rozdiely, obrovský rozdiel pri príležitostiach. Potrebujeme nástroje, aby bolo možné zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetkých. Čo sa týka tých správnych politik, e, digitalizácia, automatizácia sú systémy, ktoré sú rizikom automatizácia a digitalizácia sú, vytvárajú obrovské príležitosti pre všetkých. Umožňujú nám, aby každý, ktorý žije mimo veľkých miest, mal rovnakú príležitosť a možnosť vďaka automatizácii. Myslím si, že toto bolo zdôraznené v tejto správe a ak by sme si uvedomili, že digitalizácia a automatizácia naozaj zásadne zmení e, trh, pretože zmizne profesionalizácia a bude treba vzdelávať ľudí iným spôsobom, iba tým, že dostanú tie a iba tie znalosti, ktoré potrebujú a potom sa zamestnajú v tých prácach, ktoré sú potrebné. Vtedy nebudeme vnímať digitalizáciu a automatizáciu ako hrozbu. Niektoré práce mm, sú nové. Čo sa týka komunikácie a informačných systémov v tomto sektore, zajenčia skodobovať 2000 e, nových. Už možno na školách budeme musieť žiakov e, vzdelávať lepšie v oblasti IKT. Už možno budeme musieť začať e, v škôlkach. Už treba zasiahnuť do vzdelávacieho systému, nesmieme to vidieť ako hrozbu. No a po tretie, chcem zdôrazniť, že výbor FAM predložil tiež niektoré pozmeňujúce návrhy. My sme vypracovali stanovisko k tejto správe. Ide o situáciu žien na pracovnom trhu. Musíme prekonať tie nerovnosti, ale v prvom rade sa nevyriešila ešte nerovnosť medzi mužmi a ženami. Pripravili sme niektoré pozmeňujúce návrhy. Ide o pracovný a súkromný život, o platové rozdiely a ďalšie problémy. A dôležité je tiež, ako sa ženy dajú lepšie zapojiť do sféry IKT. Ten digitálny rozdiel medzi mužmi a ženami je stále veľmi veľký. Ďakujem. E, čakajú vonku hostia. Som si istá, že ešte chvíľku počkajú. Pán Pirinsky a pán López ešte majú slovo. Pán Pirinsky hovorí, že bude hovoriť len minútku. Odsek 1 tejto správy veľmi explicitne stanovuje, že rast nerovností ohrozuje budúcnosť európskeho projektu. Takže akákoľvek diskusia, ktorá tu môže byť okolo nerovností, by mala mať na zreteli, že máme v rukách budúcnosť Európy. Ďalší odsek 21 je jasný apel na komisiu a členské štáty EÚ, aby posilnili práva pracovníkov a posilnili e, vyjednávacie práva odborov. Musíme tu vziať do úvahy veľa vecí, ale táto je kľúčová preto, aby sme sa vysporiadali v praxi s nerovnosťou. Komisia tu má jasné záväzky, treba povedať razantne, e, čo sa má urobiť. A v dôvodovej správe niekto spomenul, že rastúce nerovnosti v vynárajúcich sa členských štátoch, ktoré kde stredná vrstva prichádza o svoje výhody a vytvára to sociálne napätie, sociálny dumping a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem ísť do detajlov a citovať. Predložím pozmienujúce návrhy v tomto zmysle. A moji kolegovia by si mali naozaj pozorne preštudovať e, kľúčové časti tejto správy, aby posolstvo bolo jasné. Ďakujeme. Teraz pán López, posledný príspevok do diskusie. Vážená pani predsedajúca, budem hovoriť veľmi stručne. E, predovšetkým ďakujem za všetky poznámky, ktoré boli veľmi zásadné pre diskusiu, ktorú sme počuli. Isté existujú rozdiely v názoroch, rozdiely v tom, aké nástroje použiť, aké politiky aplikovať na túto záležitosť. Ale všetci sa zhodneme na tom, že boj proti nerovnosti bude na nasledujúce roky dôležitým. Prvá vec. Kľúčové veci v tejto správe na nasledujúce roky spočívajú v tom, že treba pochopiť, ako rásť, aby bolo hospodársky rast, aby bolo možné redistribuovať bohatstvo a týmto sa už zaoberáme celé dekády a nevieme to vyriešiť. Hospodársky rast a zároveň redistribúcia je dôležitá kryžovatka, e, na ktorej sa musíme zorientovať a vo finančnej kríze by nám mala slúžiť ako model. Musíme zároveň hospodársky rásť, ale rozdiely v príležitostiach, ktoré sme si tu vypočuli, že existujú, rovnosť príležitostí, toto sú jednoducho zásadne dôležité veci, ktoré sme sa dozvedeli za ostatné roky. Čím spravodlivejšia je spoločnosť, tým väčšia je sociálna mobilita. V spoločnostiach, kde je jednoduchšie dosiahnuť tzv. americký sen. E, tejto spoločnosti sú severské, pretože majú tak usporiadanú spoločnosť, že tam je prepojenie medzi sociálnymi mobilitami a rovnakými príležitosťami. Takže potrebujeme zabezpečiť, aby sme legitimizovali európsky projekt. Máme rozličné recepty, rozličné námety a dúfame, že na konci tejto diskusie sa zhodneme na tom, že chceme zvýšiť dôveru Európy e, v seba samu. Do 28. septembra je možné podávať pozmeňujúce návrhy a v novembri sa bude hlasovať o tejto téme na plenárke. Som rada, že teraz môžeme medzi sebou privítať pani Antonopoulos ktorá je greckou ministerkou práce sociálnej, zabezpečenia sociálnej solidarity. Rozhodli sme sa, že v tejto miestnosti sa bude konať rozhovor s našim výborom. Naozaj nás sa hlboko týka situácia v Grécku a pani ministerka eh, Schmidt z luxemburského ministra práce, zamestnanosti, sociálnej ich záležitosti a solidar, solidárneho hospodárstva. Vítame medzi nami obe pani Rania Antonopoulos, pani, pán Nikolás Schmidt. Pani Antonopoulos bude prvou, ktorá dostane eh, ako ministerka slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať výboru pre zamestnanosť za milé pozvanie. Prediskutujeme si záležitosti, ktoré sú zdrojom obav nielen pre moju krajinu Grécko, ale sú boľavou otázkou aj zdrojom obáv pre nás všetkých. Niekoľko slov k situácii v nezamestnanosti v Grécku za ostatné roky. Na začiatku krízy bolo 375 tisíc nezamestnaných. Počas krízy a opatrení úsporných opatrení, ktoré sa prijali v našej krajine, nezamestnanosť vzrástla na 1 370 tisíc. Zo 7,5-percentnej nezamestnanosti sme sa dostali na číslo 27,5 nezamestnanosti. Nedávno sme si uvedomili, že sme z politik, ktoré E, naša vláda aplikovala, konečne zabrzdila tento vývoj smerom k spoločenskému a hospodárskému koncu, ku katastrofe, ktorá najmä ovplyvnila malé a stredné podniky v Grécku. Nechcem priveľa vás zdržiavať číslami, ale chcem povedať aspoň toľko, že výsledkom bolo to, že sa nezamestnanosť znížila z 27,5 v roku 2014 na 21,7 Toto zníženie sa udialo v prostredí, kde politiky nemohli byť aplikované tak rýchlo a konať sa nemohlo tak rýchlo, ako bolo potrebné. O 10 sa znížila nezamestnanosť mladých, odlev mozgov sa za ostatné roky znížil a cítime dôveru, že využijúc kombináciu vládnych politík a konkrétne politík práce, politík zamestnanosti a podporu, ktorú dostávame od Európskeho sociálneho fondu, e, prináša výsledky a prinesie výsledky. Veľmi rýchlo potrebujeme aplikovať mnoho zmien aj pri programovaní, aj pri e, dosahovaní výsledkov aktívnych politik trhu práce. Hlavná, hlavný problém ľudí, ktorí nemajú prácu, je ten, že ani ponuky na prácu neexistujú. Nejde o to, že treba ľudí preškoliť, prekvalifikovať, ide skôr o to, že ich treba preškoliť veľmi cieľene, aby sme nemrhali zdrojmi. A financovanie z e, Európskeho sociálneho fondu by nemalo byť brané ako príjem, ale ako prostriedok na to, aby sa vytvorilo viacero pracovných miest a k tomu by sme mali smerovať. A v tomto zmysle máme vynikajúce výsledky. Vytvorili sme diagnostický mechanizmus po, pr- po prvýkrát v Grécku, to bola analýza trhu práce a potrieb v spolupráci so sociálnymi partnermi a súkromným sektorom. Tam sme identifikovali tie pracovné miesta a zručnosti, ktoré sú skutočne potrebné. Máme úspešnosť 35 To znamená, keď e, ľudia skončia tieto školiace programy, 35 od nich je schopných si nájsť prácu, čo je nad priemerom EÚ. Ťažkosti, ktoré máme v Grécku, však spôsobujú, že súkromný sektor, akokoľvek dobre preškolujeme ľudí a pripravujeme ich a podporujeme ich, subvencujeme ich, súkromný sektor nevytvára pracovné miesta toľko, koľko potrebujeme, preto aplikujeme inovatívne verejné práce. Ľudia sú príjmaní na komunitnej úrovni, na miesta, ktoré e, sa ktoré sú potrebné a tí, ktorí sú starší ako 50 rokov a najmenej zamestnateľní, pretože už 3-4 roky neboli na trhu práce alebo domácnosti, kde nie je ani jediný dospelý, ktorý by bol zamestnaný. Pre týchto vytvárame dočasné pracovné miesta na 8 mesiacov, kedy zároveň poskytujú služby v malých e, ustanovizniach ktoré majú veľmi jasný a merateľný dopad na miestne komunity, aby sme sa vyhli klientelizmu a všemožným e, nežiaducim praktikám, ktoré by mohli byť dôsledkom takejto situácie. Na druhej strane problém, ktorým, č, ktorému čelia viaceré naše krajiny, je ten, že zažívajú tak vysoké percenta nezamestnanosti, ktoré sú vysoké nad priemerom únie. 5 takých krajín existuje, kde je nezamestnanosť vyššia ako 10 respektíve ako 9,5 tieto krajiny nemajú ani tak problém celkovo s nezamestnanosťou, ale skôr s nezamestnanosťou mladých. Tam sú veľmi vysoké percentá. Existujú ďalšie krajiny, kde je zase problém dlhodobej nezamestnanosti. Určitá skupina ľudí e, sa nachádza vo veľmi ťažkej situácii a nevedia si nájsť pracovné miesto. Najmä starší, ktorí zostali mimo trhu práce viac ako rok, títo čelia veľkým problémom, keď si chcú nájsť prácu. Problém, ktorému čelíme, je problémom dvoch frontov. Na jednom fronte bojujeme s balíkom makroekonomických politík, hospodárskych politík, ktoré sa snažíme implementovať a ktoré neumožňujú krajinám vytvoriť dostatok pracovných miest. Nemôžeme vytvárať pracovné miesta len tak z ničoho súkromný sektor predsa vytvára pracovné miesta. Je to súčasť hospodárstva, ktorá funguje na základe sociohospodárskych princípov a potom tu máme e, verejný sektor podľa potrieb, ktoré má tento sektor. Ak implementujeme makroekonomické politiky, ktoré neumožňujú rast, tak potom nebudeme mať žiadnu tvorbu pracovných miest. Na druhej strane, keď si mm, pomyslíme, aké intervencie sme investovali na podporu nezamestnaných, napríklad e, politiky aktivizovania trhu práce, aktívne politiky trhu práce. Niektoré krajiny nemajú dostatočné finančné prostriedky, aby mohli sa vysporiadať s problémami konkrétnych skupín spoločnosti alebo aj celej spoločnosti. Práve preto sme začali diskusie s ministerstvom práce v Luxemburgu. Už tomu je rok. Potom sme nadviazali kontakty s ministrami práce v Španielsku, Portugalsku, Slovinsku, Taliansku, Francúzsku. A Všade sme zistili, že čelíme podobným problémom, spoločnému problému, kedy existuje priesečník medzi hospodárskymi politikami a sociálnymi politikami, čo sa týka podpory nezamestnanosti. A dnes sme tu preto, aby sme vám odprezentovali návrh, aby ste ho zvážili, aby ste si ho prediskutovali, tak, aby sme mohli nájsť cesty, ako ho zlepšiť a cesty, ako sa posunúť ďalej. Náš návrh je nasledujúci. Vezmime si pakt rastu a stability. Vezmime si flexibilitu. Tieto politiky musia umožniť v, v ich kontexte, aby sa pomohlo. Krajiny, ktoré čelia takej vysokej miere nezamestnanosti, alebo dlhodobej nezamestnanosti, e, nezamestnanosti medzi staršími alebo veľmi mladými, tieto krajiny by mali mať povolené, aby vynaložili prostriedky, aby investovali prostriedky na svoju pracovnú silu, prostriedky, ktoré sú síce navyše, je to istý, istá suma, ktorú treba na to treba identifikovať externé zdroje a existujú alternatívy, ktoré spomeniem. Spomeniem jednu z nich. Ale ešte dôležitejšie je uvedomiť si, že krajiny, ktoré majú problémy s nezamestnanosťou, nezabúdajme, že nezamestnanosť je prejav čohosi, prejav hospodárskych ťažkostí, ktorým čelíme, alebo prejav konkrétnych problémov skupín eh, robotníkov, skupín pracujúcich z rozličných dôvodov. V týchto dôvodoch, aj keď krajina e, by mala, mohla mať schopnosť vynaložiť extra percenta, e, extra sumu 1% HDP na podporu trhu práce, nebudeme schopní vynaložiť tento, túto sumu, pretože existujú isté ciele, ktoré sú v pakte rastu a stability zakotvené. Podľa tohto paktu by sme minuli peniaze navyše a podľa definície primárneho deficitu niektoré krajiny môžu mať 3%, niektoré 3,5%. Krajina ako Grécko má povinnosť vyprodukovať každý rok primárny prebytok. Ak by sme vypočítali, koľko týchto peňazí navyše potrebujeme, môžeme povedať, že jedno euro vynaložené na tieto pracovné záležitosti ovplyvní naše ciele definované v pakte a tým pádom ho nemôžeme vynaložiť. Mali by sme vytvoriť isté priestory, v ktorých by sme e, pokladali takto vynaložené prostriedky za investície do ľudského kapitálu. Je to investícia do pracovnej sily. Je to investícia, ktorá je dobrá pre spoločnosť a pozitívna pre hospodárstvo. Budeme schopní, keď budeme schopní poskytnúť tieto peniaze navyše, dostanú ich nezamestnaní, ktorí participujú v rozličných aktivitách politík aktívneho trhu práce a potom sa dostanú naspäť do hospodárstva. Tieto investície sa pretavia do vstupu do ich komunít, kde zvýšia intenzitu práce, kde prestanú byť vylúčení z prispievania do spoločnosti a zároveň vytvoria motiváciu na lokálnej úrovni, aby sa vytvorili pracovné miesta. Práve preto máme dvojitý cieľ, máme tie dva fronty, ktoré som spomínala. Treba myslieť kreatívne, treba myslieť kolektívne, aby sme boli schopní alokovať zdroje, ktoré sú potrebné pre niektoré krajiny, bez toho, že by sme tieto krajiny nútili porušovať ciele, ktoré im boli stanovené, ročné ciele, ciele deficitu rozpočtu a takisto krajiny, ktoré nemajú schopnosť nájsť zdroje, nemôžu na zdroje vo svojom vlastnom hospodárstve. Treba povedať, aké nástroje by sme mohli použiť, aké inštrumentárium majú k dispozícii tieto krajiny, aby sa dostali k potrebným zdrojom. A rada by som predniesla dva návrhy. V priemere v Európe minieme 0,5 HDP na podporu aktívnych politík trhu práce. Je to pre všetky krajiny, ktoré majú v priemere nezamestnanosť vo výške 9,5 až 10 Bolo by len fér, ak krajina, ktorá má 20 nezamestnanosť, mohla minúť viac ako pol percenta HDP, napríklad 1% HDP. Ak sa zdvojnásobí nezamestnanosť, ak sa nezamestnanosť vyšší 1,5 násobne, mali by tieto krajiny byť, mať povolené minúť a investovať do svojej pracovnej sily takisto násobok pretože ak e, zostáva časť pracovnej sily nezamestnaná bez toho, že by oni sami na to mali vplyv, ak ich jednoducho prepustili, malo by sa investovať tak, aby mohli nájsť prácu a na tieto investície treba nájsť e, priestor, finančný priestor. Ja, ako som povedal, povedal predtým, nemôže to byť započítané ako dodatočné výdavky, ale bude to započítané ako investícia do budúcnosti krajiny do mládeže, ktorá nedokáže nájsť eh, prácu, tých zamestnancov, ktorí prispeli a nedokážu nájsť prácu a preto to nebude súčasťou kalkulácií primárneho deficitu alebo primárneho prebytku. Toto je môj typ nového myslenia. No a po druhé, odkiaľ alebo aké to budú, z akých to bude zdrojov. No a porúčanie znie zohľadom na záväzok prezidenta komisie, predsedu komisie Junckera využiť časť to, toho, o čom e, všetci hovoríme ako o Junckerovom pláne na účely sociálnych investícií. No, treba z istú čiastku. Návrh bol 5 celkového balíčka. By mal byť pridelený tým krajinám, ktoré čelia závažným problémom s nezamestnanosťou. Je potrebné, aby sa to vynaložilo v súlade s tým, aby to bolo investované do do zamestnancov, pracovníkov, aby boli pripravení celé nové pracovné miesta. Nemôže byť žiadne alternatívne návrhy. Návrh objavil sa návrh Európskeho fondu pre nezamestnanosť, nejaký návrh, aby dávky z európskeho rozpočtu na takéto sociálne zásahy bol navýšený, ktoré sú, a takéto zásahy, ktoré sú v podstate ekonomické intervencie, nie sú to len sociálne zásahy, majú pozitívne ekonomické dopady na domácnosti, ale aj na spoločnosť a podniky návrh, aby sa výdavky z rozpočtu EÚ do tejto oblasti navýšili. No a zohľadom na tieto dve veci sa teším na konštruktívnu diskusiu o tom, ako pokračovať vpred. Môže to byť prvý krok. že môže sa stať, že taká komunita vydá verejné vyhlásenie verejné odporúčanie, že sa zapracujú, že sa zapracujú nejaké zlepšenia a že nájdeme spôsoby, ako tvoriť sociálny dialog o tejto otázke a sa budeme angažovať v našich vlastných krajinách a ako, Európska, ako Európske spoločenstvo s ministrami financií. Ja sa teším na vaše odporúčania, názory, vyjadrenia a ešte raz ďakujem za to, že ste ma vypočuli a že ste mi dali možnosť vystúpiť. Ďakujem veľmi pekne. Nemáme toľko času, koľko by sme si želali, ale slovo ešte stručne dostane aj pán Šmit, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Je to pre mňa veľká česť a rada, že tu môžem opätovne vystúpiť. Ja som veľmi rád, že som spojený s touto iniciatívou. My už sme o tom veľa hovorili. Myslím, že aj keď sme veľmi radi, že situácia zamestnanosť v Európskej únii sa zlepšuje, tak eh, to samozrejme eh, odzrkadluje celú realitu, pretože dlhodobá nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých eh, ostávajú stále relatívne vysoké v celej EÚ 3,5 milióna mladých ešte stále nemá prácu v Európskej únii. No a táto situácia ostáva dramatická v niektorých krajinách, hlavne v tých, ktoré najviac zasiahla hospodárska a finančná kríza, kde takmer 50 mladých eh, nemá prácu, tak sa to nedá len tak akceptovať. Takže ja mus, myslím, že musíme hľadať originálne nové myšlienky a efektívnejšie a účinnejšie opatrenia na boj proti vysokej nezamestnanosti mladých a dlhodobej nezamestnanosti. No a mnohí mladí sú tiež dlhodobo nezamestnaní a to je tiež eh, veľká dráma, pretože ich šance nájsť si zamestnanie v budúcnosti sa každodenne znižuje. Ja si veľmi vážim túto iniciatívu, pretože pred dvoma rokmi, keď eh, som predsedal rade EPSCO, tak som začal diskusiu o e, garancii pre mládež alebo o e, záruke zamestnanosti pre mladých a ďalej. No a tým som myslel hlavne vytváranie pracovných miest. No a všetci vieme, že školenia, vzdelávanie, štruktúrálne reformy pracovného trhu, lepšie verejné služby na prihľadanie práce sú dôležité a dokáže zlepšiť zamestnanosť. Ale hlavne, keď miera nezamestnanosti je taká vysoká, ako to zažívame v rôznych krajinách dnes, e, tak v podstate nemenia situáciu. No a my potom sa dostaneme do veľmi dlhodobej situácie, veľmi vysokej nezamestnanosti, ktorá sa bude týkať osobitne mladých, ako aj starších generácií. A preto myslím, že je dôležité hľadať eh, nové spôsob myslenia. Dovolte mi uviezť jednoho experta, pán Vajze. Pán Vajze pred pár mesiacmi eh, bol stále riaditeľom Nemeckého úradu práce. No a predtým, než odišiel, on povedal, že v Nemecku, kde je situácia zamestnanosti je veľmi pozitívna, je tam tiež problém dlhodobo nezamestnaných. A on povedal, že my môžeme investovať milióny a miliardy od týchto ľudí, ale oni si nenajdú už prácu na pracovnom trhu. No a ekonomická teória nás učí, že čím dlhšie ste nezamestnaní, tým ťažšie je nájsť, nájsť si prácu. Teda známa Lášardová teória ktorú realita potvrdzuje. On povedal, že musíme pre týchto ľudí vytvoriť pracovné miesta, nemôžeme ich dať len mimo systému. Tak mimochodom je náročnejšie sociálne, hospodársky, ale tiež finančne nezamestnať ich, ako vytvoriť pre nich pracovné miesta a dať im novú perspektívu. A preto si myslím, že keď, eh, v momente, keď sa hovorí o sociálnom pilieri, keď e, musíme sa zamýšľať nad reformou eurozóny. Mimochodom, miera nezamestnanosti v eurozóne je vyššia ako v iných krajinách. Takže my musíme integrovať túto dimenziu v nezamestnanosti mladých a dlhodobne nezamestnaných. A preto si myslím, že vytváranie nových pracovných miest musí byť v centre garancia pre mládež, áno, to je dobré opatrenia, ale len s garanciou pre mladých. Zátvorke mimochodom záruka pre mládež zamestnanosť mladých potrebuje tiež eh, zvýšiť financie, ale ona sama neumožní mladým automaticky si nájsť prácu a preto vytváranie pracovných miest je v centre pozornosti. Sociálny pilier to musíme prepojiť eh, s otázkou tvorby pracovných miest hlavne keď hovoríme o reforme hospodárskeho riadenia a správy eurozóny, musí to byť v centre našich snách a, a reformných pokusov mm, bez fiskálnej kapacity. No a ja myslím, Maria Rodriguez eh, k tomu ešte sa vyjadri, čo môže byť tiež príspevok, ale flexibilita stabilite, pakte, eh, pakte rastu stabilite je dobrým prístupom, pretože nebudeme brániť krajinám, ktoré sú najviac zasiahnuté nezamestnanosťou, hlavne dlhodobou nezamestnanosťou, keď ich budeme, keď im budeme brániť, aby investovali viac do vytvárania pracovných miest, tým nezlepšíme ich situáciu, ani rozpočtovú situáciu, naopak budeme ju zhoršovať. <clears throat> Pretože budujeme bariéry rastu. A jedinou cestou v konečnom dôsledku je ekonomická, ekonomické oživenie a rast na to, aby sa dokázal, bolo možné riešiť otázku zadlženosti v týchto krajinách. Takže flexibilita týchto nástrojov je absolútne nevyhnutná. Toto v parlamente bola diskusia, keď sa hovorilo o rôznych eh, nástrojoch, keď boli príjmané rôzne nástroje, dalo sa zaviesť vyššiu mieru flexibility, hlavne vo vzťahu e, k politikám rastu a investícií vo všetkých krajinách. Nie len v tých, ktoré nie sú v procese úprav, ale v tých krajinách, pretože flexibilitu potrebujú hlavne tie, ktoré, ktorých najviac postihol nízky, nízky rast a vysoká nezamestnanosť. A posledná vec ešte. Vy ste povedali, odliv mozgov sa znížil, čo je pozitívne pre všetky krajiny, eh, kde je vysoká miera nezamestnanosti mladých. Pretože čas počujem, ako ľudia hovoria, že nie je to žiadny problém, pretože mladí ľudia eh, sú mobilní, ale ich potrebujú všade v Európe. Ale to znamená, že ak všetci vzdelaní, čo znamená, že do nich boli, bolo investované vysoké prostriedky, ak všetci budú odchádzať, tak kto v konečnom dôsledku zaplatí ten dlh? Toto zaplatí dôchodcovia alebo tí menej produktívni. Takže je tu potreba, aby mladí produktívni ľudia zostávali doma mobilita môže prispieť zmiereniu problému nie je to riešenie, takže my musíme ale sa nad tým zamýšľať a myslím, že preto tie myšlienky predložila moja grecká kolegyňa, potrebujú podporu, musia byť eh, ne, musíme vytvoriť eh, prísny a dobrý rámec, ale myslím, že teraz je naliehavé, aby sme ukázali Európa v tejto novej pozitívnej fáze rieši tiež dlhodobý, problém dlhodobne nezamestnaných a nezamestnaných mladých vo všetkých krajinách a hlavne v tých, ktoré to potrebujú najviac. Ďakujem pekne. Okay, thank you for... Dobre, ďakujeme veľmi pekne za tento úvod. Ako vždy, čas rýchlo beží. Na zozname rečníkov máme tri osoby a tí, ktorí Pirinsky Kuneva, Rodriguez, Jongerius, Funtulis. Uh, and Regner, uh, yes. Uh, uh, be, yeah. Uh, le, I don't have all the names. Nemám všetky mená. Okay, we'll start with uh, uh, Agnes Jongerius, who was first. Dobre, takže pani Jongerius, dostane slovo ako prvá. Prosíme čo najstručnejšie, pretože máme dlhý zoznam tých, ktorých chcú vystúpiť. Áno, poviem to stručne. Ja by som chcela skutočne poďakovať greckej ministerke za to, že predstavila tento návrh. Nielen, že ho vymysleli, ale tiež, že cestuje po Európe, snaží sa o podporu, snaží sa získať podporu Európskeho parlamentu, pretože skutočne je pravda, že nezamestnanosť mladých, aj keď možno to nie je vo všeobecnosti problém v Európskej únie už, tak eh, je to stále otázka a problém, ktorý treba riešiť v predchádzajúcich diskus- predchádzajúcej diskusii kolega Pirinsky upozornil na prehlbujúce sa rozdiely a dopady, ktoré to má na hospodársky a sociálny rozvoj v Európe. Ak nenájdeme riešenia a nedokážeme s tým niečo urobiť v Európe a v rôznych členských štátoch, a moja otázka znie, No a všetci vieme, že čakáme na nemecké voľby. To je taký slom v miestnosti. Takže po voľbách budeme vedieť, kto v budúcnosti bude na čele európskeho vývoja. Takže ja myslím, že potrebujeme konkrétne návrhy. Povedzme v októbri, pretože to sa začne skutočne hýbať. Ja by som rada eh, eh, Ja by som chcela využiť našu kapacitu, to aby sme videli, ako v tomto výbore by sme sa mohli venovať niečomu, čo bude aktuálne, včasné, nie dlhé uznesenie, ktoré je ukončené vo februári, pretože tam už možno tie možnosti už nebudeme mať na no minister Schmidt ukázal zmeranie Európskeho sociálneho piliera a reformy no a čo týka vytvárania pracovných miest, tak máme dokument o globalizácii a tom, čo to prinieslo pre víťazov a porazených No možno od toho by sme sa mohli odraziť, pretože zatiaľ nemám žiadne konkrétne návrhy Európskej komisie, čo urobíte po reflexnom dokumente tejto otázky, takže možno by sme sa mohli zamyslieť nad tým, ako urobiť niečo efektívne, konkrétne, by sa dalo predložiť Ďakujeme pekne. Pani Cimer. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rada, že vy dvaja ste dnes medzi nami na výbore. A môžem povedať, že medzi ministrami, príslušnými ministrami EÚ je spolupráca, že potrebujeme a musíme naliehavo konať v Európskej únii. Na jednej strane uznávame, že sú krajiny, ktoré nedokáže držať e, tempo s rozvojom na pracovnom trhu, ktorí sú pod e, veľkým sociálnym tlakom, aj keď by sa dalo hovoriť o sociálnom núdzovom stave. A na druhej strane musím skonštatovať, že rámcové podmienky aj v eurozóne momentálne nie sú pripravené na to, aby sa reagovalo na túto situáciu. Takže ja myslím, že návrh je zaujímavý. Vy ste hovorili o pol miliónoch mladých, ktorí momentálne nemajú prácu v Grécku. Stále vysoký, vysoká miera, vy ste spomenuli 45%, aj keď tie čísla klesajú, nemôžem to prijať. Ja tie návrhy považujem za zaujímavé, a hlavne a ten návrh povedať, že na jednej strane výdavky, ktoré sú nevyhnutné na aktívnu politiku pracovného trhu, nemôžu byť započítané do zadlženia. My potrebujeme flexibilitu, paktu rastu a stability, no a samozrejme na druhej strane trhu referenciu o FC, na to, aby sa povedalo, že tu musíme žiadať, že to, čo bolo ponúknuté, a totiž, že minimálne 5% FC pôjde na sociálne otázky. To musíme teraz želať, žiadať. No a v tejto súvislosti možno ešte jedna pripomienka. Vo východnom Nemecku v 90. rokoch sme prežili kolaps hospodárstva, stovky tisíc pracovných miest sa stratili a bez aktívnej politiky pracovného trhu by ešte viac ľudí z regiónov odišlo z východu na západ. Existujú možnosti skutočne investovať, investovať do ľudí, podporiť ľudí, podporiť malé a stredné podniky na to, aby mohli zamestnávať ľudí, vzdelávať ľudí. Nemôže to byť všeobecný, všeobecné riešenie, ale získame tým čas, aby sme pomohli ľuďom nájsť východisko z tejto depresie, takže ja by som bola veľmi za to, aby sme boli aktívni ako výbor. Musíme konkrétne preskúmať, no možno úplne na záver, kolegyňa, ktorá hovorila čakanie na voľby v Nemecku, nemali by sme čakať na to, ktorá vláda bude zostavená, ale mali by sme povedať bez ohľadu na to, aká to bude vláda, tak nová vláda Európskej únii sa musí spomínať na vlastnú históriu, napríklad na 90. roky, že je dôležité priamo podporiť ľudí a nemôžeme mať len nejaké pevné zadania, ktoré, ako ukazuje eurozóna, bránia rozvoju. Ďakujem pekne. Thank you, Madam Weber. Ďakujeme, pani Weber. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať obom ministrom, ktorí prišli na našu schôdzu. Prednesli veľmi zaujímavé významné vystúpenia. Mám niekoľko otázok. Najprv pani ministerku z Grécka. Uviedli ste, že v Grécku sa e, zvyšuje nezamestnanosť zhruba o 5-6 každoročne. Postupne sa však darí ju aj znižovať e, zhruba o tých 5-6 Tak chcem sa opýtať, ako ste sa k tomu dopracovali. Či vďaka investíciám, či ste dokázali prilákať kapitál z zahraničia, alebo vďaka čomu sa to podarilo ďalej, čo sa týka diagnostiky toho, čo potrebuje ekonomika a tiež vzdelávanie presne podľa potrieb trhu. Aj to sa chcem opýtať, či to prebehlo iba vďaka štátnym prostriedkom, alebo či sa na to podielal súkromný sektor v tomto preškolovaní a zmene kvalifikácie pracovníkov. A ďalej, čo sa týka flexibility, fiskálneho paktu, Tu je podľa mňa na mieste otázka, či to doblkové percento by sa použilo, dajme tomu, na nárast miest, minimálneho príjmu, alebo pre niečo úplne iné. Vy ste spomenuli pán Schmidt viackrát vytvorenie pracovných miest a ja sa chcem opýtať, ako presne si predstavujete túto podporu vytvárania pracovných miest konkrétnejšie? Aké formy podpory si pod tým predstavujete? Laura Agia, please, the floor is yours. Pani Laura Agia, ďakujem pekne. Ďakujem aj obom ministrom, ktorí nám poskytli prehľad. Nie som si istá, nakoľko to zohľadňuje realitu Hovorili ste totiž o náraste zamestnanosti mladých. Ja si však myslím, že zabúdame na tých, ktorí ešte stále sú, aspoň na Taliansku, bez nejakých ďalších možností, aj keď sú ešte stále v aktívnom veku. Ak sa aj títo e, jedinci započítajú, tak e, sa celkové percento výrazne posunie. V poslednom roku v Taliansku sme zaznamenali 130 tisíc e, mladých ľudí, ktorí neboli zohľadnení. Myslím si, že na to treba poukazovať. Sú to ľudia, ktorí sa úplne vzdali, ktorí majú pocit, že nemajú nádej nájsť si miesto, nechcú študovať nie sú ani zaregistrovaní na úradoch práce, rozhodli sa len na jednoducho kapitulovať. Teda aj na toto by sa mohol prihľadať. Isté, že chceme zohľadniť zamestnanosť v Grécku, ale chceme aj vytvárať predpoklady preto by sa to darilo podniky, eh, od nich sa to očakáva, ale musia mať vytvorené predpoklady, aby mohli, dajme tomu, najímať nových ľudí, a aké investície sa podporia a koľko by sa mohlo investovať. Myslím, že si to bude vyžadovať dosť vysokú mieru likvidity. Musíme si uvedomiť, že 6 rokov politiky úspor nejako nevyliečilo smrteľnú chorobu, aj keď Grécko Niektorí označujú za Fénixa, ktorý sa pomaly dvíha z popola. Nie som si istá, či je to celkom výstižné eh, pomenovanie situácie v Grécku. 6 rokov eh, sociálneho potláčania a práv eh, nám úplne podlomilo nohy. 8 miliard eur sa nedávno vyčlenilo pre Grécko a dosť veľa sa okolo toho rozprávalo, ale tých 8 miliard eur, ktoré sa Grécku poskytli ako pôžička, koľko podľa vás sa z týchto 8 miliard investuje do aktívnej sociálnej politike, koľko detí bude mať zaručených stravu, koľko z tejto sumy sa poskytne na záruky zdravotnej starostlivosti, dajme tomu. E, ja sa domnievam, že takéto záruky neboli e, dané. Bola by som rada, keby sa nemínali peniaze len na um, obranu, na um, vojsko, ale aj na iné účely aké záruky ste museli poskytnúť na to, aby ste tieto peniaze získali, aby ste prilákali, aby ste e, dokázali aspoň e, trošku zmierniť e, sociálne dopady krízy na vašu krajinu. Ja vás nechcem nejako kritizovať, som Talianka, veľmi dobre poznám situáciu, v ktorej je vaša krajina. Vážený pán Schmidt, aj vy ste boli súčasťou dňa v Grécku pred niekoľkými rokmi. Bolo vyslovených mnoho prísľubov a aj Grécku, aj Taliansku. U nás sa nič nezmenilo. Ja som z regiónu Umbria a po roku ľudia z môjho regiónu, z regiónu Lazio, Marke, ešte stále žijú v autách, nemajú ani kontajnerové bývanie po zametrasení, ku ktorému došlo. Nedá sa vytvoriť niečo z ničoho, keď si neuvedomíme, že je potrebné pokryť tie úplne základné potreby našich ľudí, tak si nemyslím, že v priebehu roka a pol sa v Aténach eh, alebo v Taliansku eh, dočkáme nejakých zmien. Nič sa totiž nemení. Ďakujeme pekne, pán Pirinsky. Ďakujem pekne, vážna pani ministerka, vážny pán minister. Chcel by som eh, oceniť eh, vaše slova a vaše iniciatívy. Ak dovolíte, tri eh, krátke poznámky odo mňa. Myslím, že by sme tieto návrhy mali vnímať v kontexte základných zmluv únie, konkrétne článok 3 zmluvy hovorí, že je to snaha presadzovať sociálnu ekonomiku a plnú zamestnanosť. Pak stability rastu nedokáže ignorovať tento hlavný základný záväzok únie. Vaše dva návrhy na flexibilitu paktu a doplnkové sociálne investície z FC by sa mali vnímať e, ako prvé kroky v plnení tejto základnej normy, tohto záväzku. Nemali by to byť e, nejaké skromné požiadavky. Je to nevyhnutné e, v rámci naplnenia tejto flexibility, tak aby sme dodržali zmluvu. A ďalej po druhé, chcel by som sa opýtať, či máte nejaké konkrétne predstavy o úlohe kolektívneho vyjednávania v dosahovaní eh, zlepšenej zamestnanosti a lepšieho fungovania trhu práce. Bola to jedna zo zásadných tém aj v kontexte trojky. Mám však pocit, že keď hovoríme o úspešnosti sociálnych modelov v Európe, dajme tomu v Nemecku, tam povojnová obnova bola do veľkej miery financovaná spolu so silným sociálnym partnerstvom. Prečo teda teraz v Grécku a v iných krajinách sa uplatňuje úplne iný prístup? A ešte po tretie, domnívam sa, že pre náš výbor by bolo užitočné prejaviť podporu a pokračovať aj v kontexte diskusie o Bielej knihe. 24. septembra očakávame predsedu komisie Junckera, aby aj on vyhodnotil, e, ktorý z tých spomenutých e, piatich e, modelov ďalšieho fungovania únie by bol najlepší. Mm. Bude to niekoľko dní po nemeckých voľbách a Predseda komisie by mal jasne e, zohľadniť aj sociálne aspekty a sociálny pilier. Je potrebné dočkať sa skutočných praktických krokov. To, čo ste spomenuli z hľadiska flexibility paktu a tiež e, sociálnych investícií, toto musia byť prvé kroky v snahe vysporiadať sa s výzvami, ktorým Únia čelí. Vmestil som sa do menej ako troch minút. Pani Kuneva, nech sa páči. Ďakujem. Pani predsedajúca, chcela by som e, pozdraviť e, greckú ministerku, chcem sa aj poďakovať. Aj e, luxemburskému ministrovi sa chcem poďakovať. On osobne nám priblížil svoje stanoviska. Členské štáty a komisia by mali tento návrh podporiť. Myslím, že sa musíme dopracovať k stabilným pravidlám a to znamená, že sa musia e, udelovať aj výnimky z paktu stability a rastov v prípade, že sa investuje do zamestnania. To by sa nemalo započítavať do deficitu. Pretože problém Grécka a ostatných krajín je v tom, že dlhodobá nezamestnanosť a ďalšie formy nezamestnanosti v eurozóne, ale aj v iných krajinách majú za následok, že celá eurozóna je tým zasiahnutá a má to teda vplyv e, na celkovú situáciu rastu. Európska centrálna banka nedávno e, zverejnila štúdiu o nezamestnanosti v eurozóne a tvrdí sa tam, že kvóta zárobkovo činy, ktorí nemôžu byť nasadení, pretože sú dlhodobo nezamestnaní, a, trpia trpia beznádejou alebo môžu pracovať iba na častočný úvezok, aj keď by vlastne chceli pracovať aj na plný úvezok. By, teda ich podiel by sa mohol zvojnásobiť, ba dokonca až trojnásobiť. Bude to teda významnou črtou našich trhov práce v najbližších rokoch a, a to môže mať veľmi závažné dopady aj na celkový rast a produktivitu Európy aktuálny návrh, ktorý sa tu dnes predkladá, musíme podporiť. Myslím, že náš výbor by mal tento návrh jednoznačne podporiť aj členské štáty, ktorých sa to priamo netýka, pretože nezaznamenávajú príliš vysokú nezamestnanosť. Aj tieto krajiny by to mali podporiť. Máme však aj netypické vmy pracovných úväzkov kdy sa hovorilo o deficitoch a pritom vieme, že máme milióny nezamestnaných. Na nich sa zabúda, na týchto nezamestnaných. Ďakujeme pekne. E, pani Rodriguez, ďakujem. Chcela by som sa poďakovať obom ministrom za to, že prišli na stretnutie s nami, aby sme sa venovali týmto zásadným otázkam naozaj je niečo je zásadne nefunkčné v tom, ako e, sme nastavili Európsku úniu. Sú totiž veľké rozdielnosti medzi členskými štátmi e, z hľadiska e, potlačenie zamestnanosti, vytvorenie pracovných miest a investície do ľudí. Niektorí tvrdia, že došlo k chybám v národných politikách. Aj toto by sa možno mohlo uznať, ale je tiež treba uznať, že veľkou súčasťou tohto problému je to, ako Únia a najmä eurozóna ešte stále fungujú. A to sa musí napraviť. Je nepripustné, aby e, prebiehala nejaká súťaživosť v sociálnych rozdieloch spoločnosti, e, kde budú tie medzery väčšie. Musíme to zastaviť. Musia sa vytvoriť predpoklady pre členské štáty, aby mohli vytvárať pracovné miesta a investovať e, rovnakým tempom. Zatiaľ to nie je zaistené. Na to budeme musieť presmerovať naše hospodárske politiky. Ďalej druhá časť spočíva v tom, že musíme zaistiť podobné podmienky pre členské štáty, na to by mohli investovať do svojich ľudí. A to sa vyjadríme k dvom návrhom, ktoré nám predkladá pani ministerka z Grécka. Áno, máte pravdu, keď hovoríte, že členské štáty ktoré musia investovať do ľudí a ktoré ešte stále sú postihnuté um, únikom mozgov a prichádzajú tomu kapitál, tie by mali vytvoriť podmienky, aby rozvíjali sociálne investície do antiglobálnych trhových politík, do vzdelávania a sú obmedzené tieto krajiny fiskálnym priestorom. Máte pravdu v týchto svojich slovách kritiky. Uh, Nezabúdajte, že sme súčasťou týchto diskusí už e, naozaj veľmi dlho. V roku 2014 a 2015 sme dosiahli niečo, čo zaviedlo aspoň istú maržu flexibilitu do paktu stability rastu pre krajiny, aby dokázali investovať, ale len ak tieto krajiny už nebudú v príliš veľkom e, zadlžení to je tá malá marža, ktorú sa nám podala presadiť. Samozrejme, nestačí to na riešenie situácie v niektorých členských štátoch a vrátanie Grécka. Podľa mňa prvým krokom v snahe nájsť riešenie je uznať, že tieto výdavky predstavujú skutočné investície, že sú to naozaj sociálne investície. Zatiaľ sa nám to ešte nedarí ani v parlamente, ani v rade. Keď to uznáme ako investíciu, mali by sme jasne uviesť, že členské štáty, ktoré budú investovať do ľudí správnym smerom, by mali mať k dispozícii viac času na konsolidáciu svojich verejných financií. Netvrdíme, že by sa to malo e, úplne vyňať, mali by sme im však poskytnúť viac času. Toto je len e, jednou časťou riešenia. V každom prípade tá medzera je natoľko veľká, že národné rozpočty podľa mňa musia byť doplnené európskymi nástrojmi. A tu nastupujú so svojou úlohou kohezné fondy, preto je na mieste blíže sa diskusie o viacročnom finančnom rámci. Tiež tu nastupujú aj ďalšie aspekty, Junckerov plán, jeho ďalšia fáza, aby sa viac venovalo pozornosti krajinám, ktoré sú v ťažkostiach, aby dokázali investovať do ľudí a tiež čo sa týka eurozóny. Toto by eh, mala byť eh, jedna z podmienok pre fiskálnu kapacitu eurozóny. Týmto smerom by sme sa teda podľa mňa mali uberať. A ešte posledný návrh z mojej strany. My tu v parlamente a vy v rade musíme zorganizovať skutočný dialog s našimi kolegami, ktorí majú na starosti verejné financie a hospodárskú politiku. Bez toho totiž neexistuje skutočné riešenie. Môžem vás ubezpečiť, že sme v kontakte s našimi kolegami z výboru EKON. Niektorí pôsobíme v oboch výboroch. Máme na to mandát a aj ja napríklad. Ja by som rada, keby sme zorganizovali stretnutie aj s zástupcami ECOFINu, Myslím, že vyhlásenia môžu byť užitočné, ale z praktického hľadiska pre mňa osobne európsky semester aj s ďalšou výročnou správou o raste by mali byť e, súčasťou kľúčovou súčasťou tohto procesu musíme zastaviť e, tieto rozdielnosti, prehlbovanie priepasti v Európe. Bez toho totiž Európa nebude mať budúcnosť. Ja chcem navrhnúť, aby sme sa naozaj snažili eh, tieto rozdielnosti potlačiť, aby sme sa snažili o konvergenciu. A to by mala byť tá hlavná úloha Európskeho semestra v ďalšom cykli. To znamená, že eh, to už vlastne teraz, pretože to začne v septembri, oktobri. Eh, predsedajúca, už nám vypršal vymedzený čas. Dúfam, že ešte tlmočníci ostanú s nami, aby sme mohli dať priestor aj trom posledným otázkam a aby potom mohli ministri odpovedať stručne Pani Milá. Ďakujem pekne. Ďakujem aj obom ministrom za to, že prišli medzi nás. Je dosť prekvapivé, že e, nám uvádzajú rozlišné zarožajúce paradoxy. Máme tu teda jednak bok po boku e, krajinu e, zastupenú svojou ministerkou, ktorá bola výrazne postihnutá efektami globalizácie E, vieme presne, aké to malo dopady na Grécko a následne bola krajina obeťou vnúcovanej politiky úspor. E, aj ďalší minister je tu, ten zastupuje krajinu, z ktorej je, ktorý je najvyšší priemerný príjem a taktiež je veľmi mierna nezamestnanosť. Predkladá sa tu návrh, e, ktorý e, potláča základné európske normy a síce e, sa tým úplne potláča pak stability rastu, aj keď to nikdy v skutočnosti nebol pakt rastu. Vychádza sa tu logiky, že ak chceme, aby sa modré goliere eh, uberali do iných eh, členských štátov, aby tam eh, nahrazili nedostatok na trhu práce, teda do Nemecka, tak je potrebné zaistiť, aby biele goliere ostávali u nás, aby ten know-how z krajiny neostával, neutekal, pardon. Je tu snaha e, zatvárať oči pred skutočnými príčinami problémov. E, pritom by členom, členským štátom mali byť prenechané možnosti e, úplnej suverenity v rozpočtových otázkach a, a taktiež v sociálnych otázkach. Mali by sa možnosť oslobodiť od paktu stability a rastu, aby sa venovali skôr vnútroštátnemu rastu, nie európskemu rastu, ktorý nasleduje na 5-ročné obdobie a tiež, aby vznikli nové európske vzťahy s um, Európou národov, ktoré budú slobodnými národmi, aby e, sa e, zohľadnili bilaterálne vzťahy e, medzi týmito národnými štátmi, aby sme boli takto spoločne silnejší z očí voči globalizácie, ktorá nás postihuje čím ďalej tým viac. Ďakujeme pekne, pán Papadimulis. Ευχαριστώ. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομο. Ε, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Δονοπούλη, τον κύριο Σμιτ για αυτήν την. Ďakujem pekne, chcem sa poďakovať obom ministrom eh, za ich návrh a tiež za vyjadrenia, ktoré nám poskytli. Musíme si teda uvedomiť, ako výbor pre zamestnanosť a výbor pre hospodárske a menové veci musia eh, pracovať spoločne, musíme zajistiť dialog aj medzi komisiou, parlamentom a tiež ministrami v rade, pretože tieto vynikajúce návrhy naozaj e, sa musia naplniť predovšetkým v praxi. V parlamente je tento proces veľmi pomalý, ešte stále je treba veľa presviečať aj v komisii, aj v rade Pán Fundulize, ja sa chcem poďakovať ministrom, ktorí prišli na schôdzu nášho výboru, ktorí nás informujú o e, týchto e, významných e, dianiach. Chcel by som nadviazať na to, čo povedala grécka ministerka. A to hovorím ako GREK. Spomenuli ste, aká je situácia v Grécku. Zdalo by sa z vašich slov, že vláda rieši všetky problémy. Tvrdili ste, že sa podarilo vláde znižiť nezamestnanosť, ale ako prosím flexibilnými pracovnými um, pomermi tvrdíte, že vďaka tomu sa nezamestnanosť naozaj podarilo znížiť? Niektoré ukazovatele eh, to naznačujú, ale chudoba sa neustále zhoršuje. Možno ste si nevšimli, že Flexibilné pracovné pomery sú v podstate už úplným pravidlom v Grécku. Niektorí ľudia odpracujú 4 hodiny podľa zmluvy, ale v skutočnosti v praxi odpracujú 8 hodín každý deň a sociálne odvody sa tým znižujú. Ako toto prosím môže poháňať rast a vytvárať pracovné miesta, keď sa v podstate zaťažujú e, firmy daňami a tým sa musia rušiť pracovné miesta. Firma so 100 tisícovými príjmami musí platiť tak vysoké dane, že nedokáže v podstate ani prežiť. a je nútený takýto podnik fungovať v tenevej ekonomike, v šedej ekonomike. Musí vláda predovšetkým vytvoriť podmienky, aby sa mohli vytvárať nové pracovné miesta, ale ak je vašou politickou prioritou predovšetkým len podpora veriteľov, tak všetko to, čo sa tu povedala na Margo návrhov a našej podpory návrhov, tak je to len prázdne želanie. Takto sa situáciu nepodarí zvládnuť a strácate veľmi cenný čas. Ďakujem. Všetky tieto otázky asi sa nebudú dať zodpovedať konkrétnymi návrhmi, ale určite sme všetci pochopili, ako hlboko sme všetci zaangažovaní v situácii Grécka a Európy a náš výbor samozrejme položí otázky pánovi Papadumilosovi. Vždy to robíme, vždy keď sme ho pozvali na diskusie o greckých témach. Pokúsime sa nadviazať na všetko, čo sme otvorili. A toľko z mojej strany teraz nech sa páči vy, vaše reakcie, vaše názory. Ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom za komentáre, za podporu. Skutočne je to pre mňa šťastná chvíľa, keď vidím, že tu nejde len o špeciálny problém Grécka, ale ide tu o európsky problém. Nie je to len o tom, že by sme mali národný priestor, ale vytvárame podmienky pre kolektívne zainteresovanie sa do problémov a ich riešení. Sociálnych a hospodárskych otázok, s ktorými sme konfrontovaní. Veľmi rýchlo by som sa chcela vyjadriť niekoľkým témam. Na začiatku tu bola položená otázka, či sa nám podarilo zredukovať nezamestnanosť, najmä v prostredí, kedy v roku 2015-2016 nebol veľmi veľký rast. Využijem túto príležitosť a poviem, že predovšetkým začali sme naše úsilia o reformu aktívneho trhu práce a ich politik, jeho politik v Grécku, s veľkou podporou, nielen finančnou podporou a spoluprácou s DG Employment. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo prediskutovať si zásadné problémy, s ktorými sme sa stretli, keď sme boli zvolení do vlády. Sú mnohé zmeny, ktoré sme už teraz aplikovali. Samozrejme, sme ešte ďaleko od toho, aby sme završili všetky naše úsilie, ale sme na ceste racionalizovali sme výdavky. Európsky sociálny fond s týmto súvisí a podarilo sa nám dosiahnuť vynikajúci úspech. Nie je ani jedno euro, ktoré by sme vynaložili, bez toho, že by sme nedosiahli pozitívne výsledky. Ako som už spomenula, máme školiaci program v ťažkom prostredí, kedy tisícky pracovných miest boli otvorené, ale neboli ľudia, ktorí by mali náležité skúsenosti na tieto konkrétne pracovné miesta. A nám sa podarilo vyškoliť ľudí, tých, ktorí najpravdepodobnejšie by si v nich našli prácu a oni si ju aj našli. Druhá vec je správna zmes politik, správna kombinácia politik. Museli sme okresať verejné výdavky, to je pravda. Museli sme dosiahnuť e, stanovené ciele, ktoré sme neboli povinni dosiahnuť, ale my sme ich aj tak dosiahli. Ale e, kombinácia tých politík, ktorú sme si zvolili, umožnila stabilizáciu hospodárstva a Teraz sme na ceste k hospodárskému rastu. Naozaj sme dosiahli veľa pozitívnych výsledkov len preto, že sa tu spomenuli pravidlá, ktorými sa menia trvalé pracovné úväzky na čiastočné. Mnohé opozičné strany sa proti tomu postavili, v médiách proti tomu boli viedli proti nám propagandu, ale ja som proti tomu musím ohradiť. My sme v roku 2013 až po rok 2014 v tomto období sme zvýšili proporčne počet dočasných uh, miest na dobu určitú o 10,5 Dnes sme to zvrátili. U... Otázka, zvrátili sme to? Nie, odpoveda si rečnička. Nie, dosiahli sme naše ciele. V roku 2015 o 2,6 sme zvýšili tento parameter a dnes je to 0,16 hodnota tohto parametra, čiže menej ako 0,5 percenta a takéto niečo sa nestane samé o sebe. Takže nejde o to, že v Grécku sa zvýšila zamestnanosť preto, lebo máme teraz viac flexibility, a zaviedli sme za ostatného 2,5 roka politiky, ktoré umožnili vytvorenie rotačných pracovných miest a miest na polovičný úvezok a dobu neurčitú. A dobu určitú. Tieto um, pracovné miesta dočasné na dobu určitú preto ich bolo viac, pretože hospodársky rast sa vyvíjal tak, že firma vedela, že personál, ktorý e, najmu, budú potrebovať nielen dnes, ale aj zajtra, aj pozajtra. Tak sa nám podarilo presvedčiť firmy, aby tieto čiastočné pracovné úväzky potom zmenili na 100% pracovné úväzky na dobu neočitu. Vítame všetky vaše odporúčania o e, ďalších krokoch, ktoré by sa mali udiať Vítame koordinátorov z iných výborov a politické strany. Sme tu preto, aby sme podporili všetkých, ktorí sa zúčastňujú na riešení tohto európskeho problému. My participujeme na mnohých procesoch, ktorí ktoré prispievajú k jeho riešeniu. Ako sa nám podarilo znížiť nezamestnanosť? To bola otázka od kolegyne alebo kolegu z Nemecka. Diagnostický mechanizmus a podobne. Opäť podarilo sa nám to prostredníctvom spolupráce medzi vládou, ministerstvom práce alebo zamestnanosti a súkromným sektorom sociálnymi partnermi, pretože od samotného začiatku sme vedeli, že to bude v spolupráci so súkromným sektorom, že môžeme len takto vytvoriť pracovné miesta. No, racionalizovali sme systém, diagnostický mechanizmus e, bol vyvinutý a už teraz prináša výsledky sú reformy, ale nie je tie reformy, ktoré by flexibilizovali trh. Sú to reformy, ktorými sa zvýšila účinnosť fondov a zakorporovanie súkromného sektora na vytváranie, vo vytváraní pracovných miest. Zároveň sme si vzali na plecia iniciatívu vytvárania verejnoprospešných prác To je úplne v línii s tým, čo spomenula moja milá kolegyňa z Luxemburska. Čo, vytvá- čo myslíme týmto vytváraním pracovných miest? Ako to myslíme? Prepájame potreby na lokálnej úrovni, ktoré sa zatiaľ nevy- nesplnili, napríklad školy, knižnice, ktoré boli zatvorené po mnohé roky, umožňujeme prístup ľuďom s postihnutím k službám centrálnej vlády, môžu sa dostať do úradov centrálnej vlády a urobili sme to od jednej komunity k druhej, po komunitách. Počet ľudí, ktorí budú pracovať na týchto pracovných miestach a prácu, ktorú vykonávajú, tá sa monitor, monitoruje, vyhodnocuje. Vytvárame aj dočasné pracovné miesta na municipálnej úrovni, úrovni samozprávy, ktoré sa ktoré vytvárajú dobré výsledky nielen pre dlhodobú zamestnanosť, ale aj pre miestne komunity. Tak sa miestne komunity a centrálna správa dostávajú do súčinnosti. Čo sa týka toho, čo tu spomínali kolegovia, aj pani Kuneva napríklad, je to problém. Keď niekto chce mať prácu na dobu neurčitú, na 100% a dostane len dočasnú prácu, samozrejme a takisto aj parametre, ktoré by sme chceli dosiahnuť, to odrážajú. Nemali by sme 31%, nemali by sme 18%, ale boli by to iné čísla, keby sa nám to podarilo dosiahnuť. Odráža to potrebu sledovať taký program a v takom smere, ako sme to diskutovali dnes. Samozrejme, existuje skrytá forma nezamestnanosti. Keby sme sa vrátili do doby, kedy miera nezamestnanosti v Grécku bola a ešte by sme priratali aj skrytú nezamestnanosť, tak by to bolo ešte väčšie číslo. Čo sa týka 8 eh, miliárd, tie nie sú vynakladané na sociálne programy, ale dovolte mi povedať vám, že za mimoriadne ťažkých okolností, ktorým Grécko čelí, to práve záväzky tejto vlády zvýšiť sociálne výdavky e, pomohli v situácii občanov. A my sme to urobili a s obmedzenými zdrojmi. Nie sme tam, kde by sme chceli byť, ale stále zlepšujeme rozpočtové príspevky na sociálne intervencie, aby sme skutočne mohli zahojiť tkanivo spoločnosti, ktoré bolo naozaj doraňané v našej krajine. To bolo naozaj veľmi zlé. Pozitívne vyjadrenia, ktoré som si vypočula. Za tie vám chcem skutočne veľmi poďakovať. A čo sa týka ECOFINu a participácií na spolupráci tých medzi tými, ktorí naozaj metaforicky držia tú peňaženku v rukách, držia kľúče od pokladnice Tých sa snažíme kontaktovať, ovplyvňovať ich a som e, vďačná za všetky námety, napríklad pani Rodríguez a ostatní. Tešíme sa na ďalší, e, ďalšiu možnosť dostať takéto cenné námety, skonkretizovať naše ďalšie kroky a stratégie. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem vám, pani Antonopoulos, za odpovede na všetky otázky. Ďakujem aj tlmočníkom, ktorí zostali tak dlho, pretože to bola téma veľkej dôležitosti pre nás všetkých. A teraz dostane slovo pán Schmidt na poslednú minútu, ale už pokračujeme bez tlmočenia.